So, since the rapporteur is in the room, Jan Ulbricht. We... Takže keď tu máme spravodajcu, tak uh, začneme. So, meine Damen und Herren, ich begrüße... Dámy a páni, vítam vás popoludnejšej časti dnešného zasadnutia výboru. Predseda Jean Achtui dnes ráno oznámil, že popoludní nebude s nami, takže mám to potešenie ujať sa na miesto neho vedenia schôdze. Máme tu najprv bod programu, kde máme dosť času na diskusiu. Ide o oblasť flexibility vo viacročnom finančnom rámci. Vítam tu Oraliu Rubio. Pán Peter Becker, eh, som rád, že ste prišli medzi nás, aby ste sa s nami podelili o svoje poznatky, aby ste nás podporili. Máme teda dostali ste dva písomné briefingy k tejto téme. A slovo dám aj Richardovi Krovi z právnej služby, ktorý vypracoval štúdiu. Pýtam sa teda smerom e, Jana Obrichta. Chcete sa ujať slova? Yes, uh, thank you. Áno, ďakujem pekne. Dnes e, som tu za dve osoby. Mm, pani Toma a ja sme dvaja spravodajcovia. Takže krátky úvod asi, kde sa ocitáme. Momentálne pripravujeme na správu z vlastnej iniciatívy, o ktorej sa bude v rozpočtovom výbore hlasovať vo februári. A v tomto dokumente najprv sa pozrieme na niektoré základné prvky z toho e, návrhu parlamentu z tej strednodobej revízie. No a potom z nášho uznesenia o budúcom viadočnom finančnom rámci a potom zo sekt sektorálnych výborov, ktoré teraz pracujú na svojich stanoviskách k ďalšiemu VFR. V našom stanovisku e, najprv budeme mať všeobecné pripomienky týkajúce sa povahy rozpočtu, štruktúry rozpočtu, samozrejme trvania, ale aj prvkov týkajúcich sa celej tej konštrukcie vrátanie prvkov flexibility. Flexibility a jednoty rozpočtu. Prečo? Pretože vlastne sa snažíme dokázať od samého začiatku, čo? Chceme posilniť flexibilitu rozpočtu, chceme, aby rozpočet bol otvorenejší a pripravený na e, tých 7 rokov. Takže to je tých 7 prvkov, To je otázka flexibility, aké nástroje fungujú dobre, ktoré z nich by sa mali napraviť, ktoré by sa mali možno ako obnoviť, možno budeme potrebovať nejaké nové nástroje, prvky flexibility. Nebudem predbiehať. A otázka teda je, že čo si myslíme, ako to naozaj funguje, kde sa môže tá flexibilita zmeniť. Po druhé, pozícia parlamentu týkajúca sa jednoty rozpočtu, hovoríme o jednote rozpočtu, samozrejme náš výbor počas práce objavil viac a viac komplexnosť tej finančnej štruktúry. Nechcem hovoriť o rozpočtovej štruktúre, ale finančnej, pretože toto je e, rozpočet EÚ a sú tam teda ďalšie prvky s tým súvisiace. A to je vlastne celá tá konštelácia rôznych prvkov, ktoré sú navzájom prepojené. Ako všetci vieme, je to problém toho, aby sme mali nejaký jasný obraz o tom, čo je v rozpočte, čo je reflexia politiky a ak sa rozhodneme, ako politiku chceme spolufinancovať, aké nástroje tu máme a či rozpočet zohľadňuje súbor politik, ktoré sú e, vlastne v zmluvách upravené ako spoločné, aká je úloha externých nástrojov, aby sme boli e, veľmi otvorení, aby sme si povedali, či ich naozaj potrebujeme, či je možné zahrnúť rôzne finančné externé nástroje do rozpočtu, aké bude, aký bude dôsledok na rozpočet. Často ich vlastne zaháňame do rozpočtu bez toho, aby sme menili stropy. To môže naozaj zničiť rozpočet. Čiže otázka je, či to potrebujeme, pretože je to flexibilnejšie, otvára to nové možnosti, alebo je to niečo, čo e, je len doplnené bez nejakej pridanej hodnoty. Pridáva sa to krok za krokom, keď budeme mať viac nástrojov, ktoré nemáme potom už pod kontrolou. Otázka je, že aká je úloha e, týchto nástrojov, aký je ich význam, Máme vôbec nejakú kontrolu um, ako volený orgán? Môžeme tie nástroje kontrolovať alebo nie? Mali by sme ich kontrolovať? a možno to členské štáty nebudú chcieť, keď to nebude kontrolované. Takže sme pripravení to ďalej rozpracovať a to sú tie dva prvky, ktoré sú predmetom dnešného vypočutia. Takže najprv tá flexibilita v kontexte nového viacročného finančného rámca a potom e, tá jednota rozpočtu. Takže dúfam, že Eh, budú tam nielen informácie, ale aj návrhy, eh, ktoré by sme mohli zapracovať do našich dokumentov. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Olbricht. Pani doktorka Rubio, získali ste teraz možno určitú predstavu o mnohých otázkach, ktoré si kladie nielen spravodajca, ale aj výbor a tešíme sa na vaše vyjadrenie. Dúfame, že nájdete odpovede na niektoré z týchto otázok. Máte slovo, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne. Odprezentujem teda tento briefing ďalšiemu viacročnému finančnému rámcu, aby ste mali predstavu o e, tej prezentácii. Ja odprezentujem teda uh, taký prehľad O tom som sa mala vyjadriť k tej flexibilite, potom poviem niečo o tom, ako tie ustanovenia týkajú sa pre- flexibility dnes fungujú v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Potom vyvodím nejaké všeobecné otázky k užitočnosti flexibility a na záver poviem ešte niečo k posilnenej flexibilite vo viacročnom finančnom rámci ďalšom. E, k tomu ďalšiemu VFR veľmi stručne, aby som povedala, aký je môj Eh, aké je moje vnímanie tých hlavných víziev. Môžeme to zhrnúť tak, že povieme, že musíme sa vysporiadať s dvomi výzvami, dvojitou výzvou. Jednak je tam výzva prispôsobenia sa eh, tej permanentnej medzere, ktorú nám zanechá Brexit. Eh, vieme, že koľko nám bude chýbať v rozpočte. Očakáva sa približne 10 miliard ročne, že bude v rozpočte chýbať. No a potom tu máme nové prioritné oblasti, kohezie, E, obrana a tak ďalej. A určite to nie je najjednoduchšie, e, najžiaducejší scenár by bol, keby sa našli nové zdroje na naplnenie tejto, tohto výpadku, ideálne z vlastných zdrojov a možno e, keď sa s novými zdrojmi dá, ak by sa dala zachovať tá úroveň výdavkov, ako máme dnes, to by bolo dobré, alebo by sme to mohli presunúť do nových oblasti politiky a najlepšie by to bolo na základe veľkých inteligentných reforiem v týchto dvoch politických oblastiach, čím by sa zvýšila efektívnosť a znížilo celkové, e, znižili celkové výdavky. Ja som trošku skeptická, pokiaľ ide o e, schopnosť vypracovať tieto scenáre do roku 2019, takže e, druhý najlepší scenár by bol asi taký prechodný VFR er s určitými reformami, pokiaľ ide o rozpočet na koheznú politiku a, roz- a polnospodárstvo. No ale neviem, že myslím si, že nemáme čas na veľké politické reformy, vzhľadom na to, že e, čo skoro budú voľby do Európskeho parlamentu, takže nemáme naozaj veľa času. Možno nejaké reformy budú, ale možno nebudú včas e, zrealizované do ďalšieho viacročného finančného rámca. Takže e, návrh je urobiť nejaké reformy, realokovať zdroje zo starých do nových oblastí a potom prijať politický záväzok, aby sa prechádzalo na systém vlastných zdrojov, aj keď možno nebudeme mať čas e, plne ratifikovať túto reformu pred rokom 2019. E, povedzme si niečo o ustanoveniach o flexibilite. Už v posledných rokovaniach o viazačnom finančnom rámci to bola téma, ako určite viete. Došlo k určitým zlepšeniam, najmä pokiaľ ide o zavedenie týchto ustanovení flexibility, aby sa využila, aby sa teda maximálne využili marže e, pre platby, záväzky na platby, zálohy a tak ďalej. Ale samozrejme závisí to aj od využívania e, tých nástrojov. Máme štyri nástroje, flex, nástroj flexibility, e, núdzový, globalizačný fond a fond solidarity. A potom pri programoch, eh, kde, ktoré EU financuje, je, rôzny, tiež eh, je rôzna úroveň flexibility. Keď sa pozrieme na tieto špeciálne nástroje v VFR, vieme, že ho využívame tie nástroje, nástroje flexibility, možno neúplne extenzívne, ale, extenzívne, ale predsa len je to mm, azda najzaujímavejší, najpraktickejší Ehm, napríklad v reakcii na utečeneckú krízu. Veľmi sa využíval v roku 2015 a 2016. V roku 2016 bol vyčerpaný. A ostatné nástroje, tam bolo vlastne skromnejšie a také nevyrovnanejšie využívanie prostriedkov. Keď analizujeme využívanie týchto nástrojov, treba zobrať do úvahy, že to naredenie o VFR nebolo dosť jednoznačné, pokiaľ išlo o zaobchádzanie s týmito prostriedkami, čiže vznikla rozprava, ako zaobchádzať alebo ako zvažovať tieto platby, či majú byť strop, pod stropom, alebo či sa to nezaratáva do tých stropov. A komisia bola toho názoru, že by to malo byť mimo tých stropov, čo bolo podľa mňa dobré rozhodnutie ak platby súvisiace s použitím týchto nástrojov mm, spadajú pod tie stropy, tak vždy, keď mobilizujú sa tieto nástroje, tak sa podstatne e, zúžite marže na ďalšie e, roky. Takže obmedzuje sa kapacita požívať flexibilitu. Mám tu tabulku k využívaniu týchto špeciálnych nástrojov. E, to zatiaľ prebehnem. Ak by ste sa o to zaujímali, môžeme sa k tomu neskôr porozprávať, ale na tú prezentáciu nemáme veľa času. Keď sa pozrieme na tie ustanovenia o flexibilite, na maximálne využitie marží, to bola novinka v tomto viacročnom finančnom rámci. Ehm, táto zahová máža ehm, mala zvýšiť alokácie až do 0,4 HNI EU. Eh, na nepredvídané udalosti a v podstate tam išlo o využitie nevyužitých záväzkov alebo platieb, aby sa presunuli na ďalšie roky. Teraz, keď sa pozrieme na využitie týchto ustanovení v rokoch tohto VFR, môžeme uzatvoriť alebo z toho vyvodiť niekoľko vecí. V prvom rade, že sumy využité cez tú globálnu maržu na platby a záväzky boli veľmi variabilné medzi jednotlivými rokmi, ale Závisí to od ostávajúcich máží v niektorých rokoch. Tam boli dosť zásadné máže, v iných nie až také vysoké. A um, keďže táto máža vlastne je percentom HNI, tak e, je to stabilný uh, zdroj, približne 4 miliardy e, ročne, čo nie je málo. Avšak treba to vyrovnať so zdrojmi aj z nadchádzajúcich rokov. Čiže treba ten to, ak sa to v jednom roku intenzívne využíva, tak to znižuje kapacitu e, tej globálnej máže na platby a záväzky v nasledujúcich e, rokoch. Čiže nie je to nejaká zázračná zbraň na vytvorenie flexibility. Treba to následne potom napraviť, takéto zvýšenie. Keď sa pozrieme na globálnu maržu na platby, myslím, že to sa ukázalo byť veľmi užitočné a určite taká jedna z najzaujímavejších noviniek tohto VFR, pretože má zabezpečiť maximálne využitie všetkých záväzkov na platby. Keď sa pozrieme napríklad na túto grafiku, tam sú dve čísla. Záväz záväzky na platby. Tam to hore je súčasný viacročný finančný rámec a dolu je VFR 2007 až 2013 a vidíte, že tá modrá čiara to sú záväzky na platby, ktoré boli schválené v čase vytvorenia VFR a červená čiara to sú záväzky na platby posla, podľa posledných technických prispôsobení. A na spodku je to isté, teda záväzky na platby schválené v čase schválenia VFR a červené to bolo v poslednom roku v FR. A na spodku vidíte, že tam bolo e, na, na začiatku v FR veľa nevyužitých pládieb, ktoré sa vlastne následne ani nezískali späť. Vrátili sa do členských štátov, to boli platby, ktoré sa nevyužili v prvých rokoch VFR, čiže sa vlastne vrátili do VFR. A v súčasnom sa to nedieje, pretože keď je tam napríklad taký prepad, ako bol v roku 2016 v tých alokáciách, tak sa nedajú vlastne získať tieto nevyužité prostriedky. A v posledných rokoch VFR to bolo veľmi užitočné, lebo si nárokujú viac platieb, takže dá sa to optimalizovať e, celkový ten strop na platby. Takže je to celkom pozitívne z pohľadu tej globálnej marže e, na platby, pokiaľ ide o záväzky. Tam neboli nejaké zásadné sumy, bolo to užitočné, ale najmä na financovanie záruk z FC a môžeme to uzavrieť tak, že táto globálna váža na záväzky slúžila najmä na zareagovanie na potreby flexibility, ktoré vyplynuli z toho, že mm, nie je synchronizovaný s politickým mandátom komisie alebo parlamentu. Mali sme novú komisiu, ktorá mala novú prioritu, Junckerov plán a teda potrebovali sme vytvoriť nové alokácie na túto novú prioritu. Takže globálna máža na záväzky neslúžila na očakávaných úrovniach, bol to skôr taký presun v politických prioritách. Zabudovaná flexibilita v finančných programoch EÚ, takže tam boli určité zlepšenia v rokoch 2014 až 2020 eh, napríklad v rozpočtoch na politiku súdržnosti, ale inak je to celkom rigidné, 70% je prealokovaných, eh, čiže tá flexibilita je uh, dosť malá. Všeobecné otázky z využívania flexibility v tomto viacročnom finančnom rámci. Najdôležitejšie ponaučenie, keď sa pozrieme na využitie flek- ustanovení o flexibilite, je, že flexibilita závisí do veľkej miery od toho, eh, či sú tam dostatočné marže. Keď sa vytvoria ustanovenia o, o flexibilite, tak v zásade po, e, ide o využitie marží, ak sú tam dostatočné, treba využiť tieto ustanovenia A v čase e, rokovaní to bola určitá dohoda medzi parlamentom a radou. Rada chcela mať nízke celkové stropy na záväzky a platby. A parlament to podne odmietol a v konečnom sa to akceptovalo mm, na O pátku sa vytvorila určitá flexibilita a, a bol tam taký všeobecný záväzok využiť ehm, maximálnu flexibilitu. To nebola veľmi dobrá dohoda pre Európsky parlament, pretože tá máš aj predpokladom na využitie flexibility. Ak nemáte maržu, mm, tak e, mm, bez hľadu na to, aká je flexibilita, nedá sa tam až využiť. Potom ďalšia taká všeobecná lekcia je, že treba vyjasniť otázku prístupu k platbám, ktoré sú derivované z využívania špeciálnych nástrojov. Komisia má interpretáciu, ktorá je taká skôr pozitívna voči pozícii parlamentu, ale bolo by dobre do ďalšieho nariadenia MFF to vyjasniť, alebo v ňom to vyjasniť. A potom otázka strednodobej revízie. Je k tomu diskusia, hm, hovorilo sa o štruktúre ďalšieho MFF a pokiaľ bude MFF, ktoré bude dlhšie, tak veľmi e, dôležité je, aby tá strednodobá e, revízia bola taká naozaj obsahová, bohatá a aby tam e, e mohol vzniknúť priestor pre naozaj výrazné zmeny. Naposledy to tak nebolo, boli tam isté právne obmedzenia, napríklad s tými obalkami sa nedalo pracovať, takže potrebujeme e, strednodobovú revíziu, pokiaľ to VFR je dlhšie. Potom e, spôsoby, ako posilniť flexibilitu. Tam sú v tom dokumente uvedené e, viaceré možnosti. Jedna vec je zmeniť štruktúru a trvanie e, VFR. O tom nebudem e, teraz nejako detálne hovoriť, sme to vlastne aj prebrali. Z hľadiska pers- e, flexibilita, čím, e, flexibility, čím kratšie MFF, tým e, E, menej flexibility potrebujete a e, čím je to kratšie, tak tým menej problémov je e, čím je to dlhšie, tým menej problémov je presúvať peniaze z jedného bodu do druhého. Lebo pokiaľ je posilnenie špeciálnych nástrojov mimo MFF, chceme ich teda posilniť a videli sme, že nástroj flexibility je celkom užitočný, čiže je to možno priestor mohlo by byť zaujímavé zamyslieť sa nad možnosťou e, spojiť niektoré tieto nástroje, možno nástroj flexibility by sa mohol e, spojiť s e, tou rezervou pre núdzovú pomoc a najmä pokiaľ niektoré z tých ostatných ustanovení um, napríklad vytvorenie Európskej krízovej rezervy, napríklad pokiaľ toto sa akceptuje, to už komisia navrhla vo strednodobnej revízii, tak um, tá núdzová e, rezerva by mohla do istej miery byť prepojená s touto krizovou rezervou alebo pre, prekrývať sa. Čiže v tom prípade by to mohlo sa spojiť do jedného. A potom ďalší spôsob, ako posilniť špeciálne nástroje, je eliminácia obmedzení tých carryoverov e, alebo prenašania e, nevyužitých peňazí alebo neminutých položiek z jedného roku na rok druhý. Myslím si osobne, že nejaká veľká logika ísť ehm, týmto smerom veľmi veľká nie je. Že by sme tam dali tam napríklad nejaký záväzok, pokiaľ je viacročné e, e, náklady. Proste mobilizácia závisí od toho, či sa e, stanú alebo nestanú nejaké nečakané veci. Neviem, prečo by sme mali mať obmedzovanie kapacity um, neminutých peňazí. Takže prečo by sme obmedzovali kapacitu pokiaľ je tieto objemy na ďalší rok, možno, že budeme mať ďalšie potreby. Pokiaľ ide o zmenu e, existujúcich ustanovení o flexibilite, ako som povedala, podmienka toho, aby bola e, silná úloha pre takéto ustanovenia flexibility, aby tam boli dostatočné marže. A je iný spôsob takisto, ako zvýšiť silu týchto ustanovení a to v prípade tej e, reži- tej eh, marže na nepredvidateľné udalosti, eh, aby sme vlastne vlastne pokryli tie veci, ktoré boli v medziinstitucionálnej dohode, či pred Lisabonskou zmluvou, kde je možnosť uvedená, aby sa zmenil MFF až do istého bodu po 0,03% s tým, že rada by eh, hlasovala kvalifikovanou eh, eh, väčšinou, čiže to by bola taká veľmi ľahká reforma MFF v prípade nejakých menších objemov alebo menších sum. Potom taký novší návrh by bol návrh vytvoriť nejakú rozpočtovú rezervu v každom výročnom alebo ročnom rozpočte EU. a teda každý ročný rozpočet EÚ by mal povinné marže v prípade aj záväzkov, aj platieb Napríklad by sme tam dali 5% e, tých e, nákladov e, do takéhoto, ako takéto položky a teda by sme nealokované sumy takýmto spôsobom vytvorili a aby sa mobilizovala táto rezerva, bolo by to na základe rozhodnutia spoločných rozpočtových orgánov, aký bude potreba to použiť. A keď to nebude treba použiť, tak túto neminutú sumu môžeme E, dať do tej globálnej marže pre či už platby alebo záväzky. A myslím, že by bolo praktické a veľmi ľahké tým spôsobom e, takúto rozpočtovú rezervu používať. A, keď samozrejme negatívny bod je, že by sa znižovali tým pádom sumy pre programové e, náklady. Čiže boli by tam, museli by tam byť dostatočné stropy na to, aby takáto povinná marža prichádzala do úvahy. Ďakujem veľmi pekne. Dank, Frau Rubio. Ähm, ich habe ein... Mám tu zo pár prihlášok do eh, diskusie. Pán Ulrich, vy ako spravodajca eh, môžete samozrejme začať. Ak nie, tak <clears throat> pán Rubich a potom pán Fernández. Pán Rubich. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi ma teší, že tak do podrobnosti sa bavíme o tom, aké máme vlastne k dispozícii eh, varianty Mali by sme sa pozerať na Lisabonskú zmluvu, tu je tých 1,24%. Tá základná diskusia musí byť o tom, ako vstúpiť do nového obdobia a plniť to, čo nám diktuje Lisabon 1,24. Budeme sa držať toho, čo sme si eh, predsazali, to je naše zadanie. A keď sa pozeráme na to, aké programy sú pre nás dôležité, ja som napríklad za zodpovedný za výbor, ktorý vyjasňuje otázky, ako budeme pokračovať v rozvojovej politike. Už tak otázka znie, aké medzivládne oblasti môžeme previesť do normálneho rozpočtu EÚ. E Preveriť treba obcie, aké mimovládne e, oblasti, medzinárodné programy môžeme zaviesť do tohto programu. musíme, potom dostaneme určitý, určitú sumu, bez ohľadu na to, ako bude vyzerať. Parlament vychádza z toho, že minimálne 100 miliard eur dostaneme cez rokovania o Brexite, inak potom nebudeme súhlasiť s, to, s tou zmluvou. Je to veľmi ťaž, tvrdá požiadavka od nás. Kto vystupuje, musí teda rátať s dopadmi a tých 100 miliard môžeme Eh, podielovo eh, prenášať kúsok po kúsku do eh, VFR, aby sme to mohli zapojiť príslušným spôsobom. Ďalej potom otázka rozvojového fondu, otázka Brexitu i mnohé ďalšie oblasti, kde možno kreatívne popremýšľať o tom, ako tie požiadavky VFR chceme plniť aj v vo výskumnom programe 9 chceme zdvojnásobenie rozpočtu nielen pre tú devinu, ale aj pre poľnohospodárstvo, kde potrebujeme viac prostriedkov, takisto viac e, infraštruktúry vo výskume, v rozvoji vidieka. Potrebujeme oveľa väčšie požiadavky. Otázka flexibility musí byť v centre pozornosti a podľa mňa tu máme dobrú e, príležitosť v budúcnosti príslušným spôsobom s radou mať koncept pre budúcnosť. Vieme, že pán Macron vo Francúzsku túto agendu má e, e, ako prioritu. Nemusíme pokračovať v tej tradičnej e, tradícii. Veľmi ma šokuje, že Európska únia e, v podstate na dôležité úlohy si dáva menej ako 1% HDP ak si chceme plniť v budúcnosti dôležité úlohy, i rada musí byť pripravená určité veci, ktoré vytvárajú európsku pridanú hodnotu, zohľadniť tie náklady, nemať Európu, na to máme tu na vlastné oddelenie, vypočítava, ktoré miliardy, koľko miliard e, sa stráca len preto, že nerobíme veci spoločne, koľko sa stráca, že nerobíme Európu. Musíme tieto veci nejak riešiť spoločne a myslím si, že e, to bude viesť e, v rade k záveru. E, e, musíme dokazovať výkonnosť, subsidiarietu, ale je to, tie náklady absencie Európy je jedna z hlavných víziev len rozvojová politika, výskum a polnohospodárstvo a regionálna politika, to je poučenie pre VFR, pod 100 miliard proste nemôžeme ísť, to je jasná výpoveď a pri tých rokovaniach s pánom Banie chcem vyjasniť, nemôžeme súhlasiť. Parlament nemôže potvrdiť čokoľvek, čo by sa e, pohybovalo pod 100 miliardami. Teraz pán Fernández. Ďakujem pekne. Ďakujem za predložený text a takisto ďakujem aj tie štúdia, tú prezentáciu k tomuto, k tejto dôležitej téme, k flexibilite. Je to vec, o ktorej negociátori, ktorí bojovali a ja nakoniec úspešne, e, pre nich to bolo proste dôležité a rada a komisia chcela, chceli čeliť tým problémom, ktoré tu boli, pokiaľ ide o utečencov a je neuveriteľné, aké náročné to bolo. Pokiaľ ide o ten scenár, ktorý sa tu spomínal, e, to, čo chceme alebo nechceme, tak sú veci, ktoré nechceme, myslím si, a dokonca idú proti e, vnútornej solidarite v Európskej únii. Pokiaľ je nejaká politika, ktorá dobre funguje alebo dobre fungujú, tak to je práve politika súdržnosti, kohezná politika a takisto polnohospodárska a nejakým spôsobom ich škrtať, e, to nie je samozrejme ťažké, všetko sa dá škrtať, ale podľa mňa to nie je dobrý návrh, alebo nebol by to dobrý postup. Častokrát sa útočí na Eh, koheznú politiku. A pravda je taká je, že v rámci tohto viacročného finančného rámca začína v roku 2017, pretože v roku 2014, 15, 16, tam eh, sa vlastne realizovali eh, položky z predchádzajúceho rámca a teraz budeme o tomto naďalej počúvať aj v prípade rokov 2021, 2 alebo 3. Mám proste to pravidlo N plus 3 Čiže keď sa pozrieme na rok 2017 až 2023, tak uvidíme, že bude tam e, e, tá realizácia na veľmi vysokej úrovni. A myslím si, že minimum, čo môžeme spraviť, je teda takto maximum je 1,23 a nie 1,24 pokiaľ ide o platby. Ale treba dať tam aj otázku, či 1,23, teda maximum, to, o čom sa dohodlo alebo rozhodlo, pokiaľ ide o vlastné zdroje, platby, teda hovorím o platbách, tak e, je tam tých 27 záväzkov a či toto je správny postup a či by sme nemali sa zamyslieť aj nad tým, že by e, suma, ktorú by sme mali mať e, na rozpočet, či teda naozaj má byť takáto. A sú veci, ktoré sú nekomplikované a treba si ale povedať, ktorým smerom sa chceme vybrať. Môžeme znížiť trvanie, áno, môžeme to tam dať aj jeden rok. No, teoreticky. Samozrejme je to viacročný finančný rámec, takže doslova jeden rok to nemôže byť. Je tam článok 312 zmluvy, Lisabonskej zmluvy hovorí, že minimálne je to 5 rokov, ale proste teoreticky dá sa spraviť všeličo. A ak by sme chceli mať maximálnu flexibilitu, tak spravme, dajme jeden rok, pretože aj za 5 rokov sú veci, ktoré sa nedajú za 2 alebo 3 roky predvídať Nedá sa napríklad predvídať, eh, aké veci sa stanú, ktoré sú nepredvídateľné. To z definície eh, situácie vyplýva. A pokiaľ ide o znižovanie počtu tých okruhov, áno, môžeme dať eh, jeden okruh a tam dáme všetko. Čiže to je maximum flexibility. Hm? Alebo bolo by. Ale to by eliminovalo, eliminovalo to, čo je dôležité, a to je predvídateľnosť pre regióny, predvydateľnosť pre e, príjemcov. A práve kvôli tomuto obálky, tie národné obálky a takisto aj obálky pre jednotlivé programy sú dôležité. A jedna vec tu zaznela, e, tá ma zaujala, marža, pokiaľ ide o tie E, nepredvidateľné okolnosti, to netreba nutne kompenzovať nejakým spôsobom do no tých ďalších rokov. Proste niečo sa stalo nepredvídateľné, takže netreba nutne e, to nahrádzať niekde inde. Keď je niečo nepredvídateľné, tak treba to proste financovať e, nejakými novými, čerstvými peniazmi. V počnom prípade škrt čo iné, čo by sme nemali za normálne okolnosti škrtať, pretože došlo k nepredvídateľnej okolnosti. Čiže to sa mi páči, to si myslím, že to je nápad, ktorý eh, by sa dal akceptovať. A potom, čo sa týka eh, finančných nástrojov pre eh, radu, tam platby sú v rozpočte, ale pre komisiu tie špeciálne nástroje, takisto aj pre parlament, tie sú mimo rozpočtu a práve preto ich voláme špeciálne nástroje. Každý vie, že ak máme záväzky mimo rozpočtu, znamená to, že aj platby sú tým pádom mimo rozpočtu a samozrejme pre radu toto je e, povedzme o, takto oni radi veci škrtajú a radi povedia, že áno, už to je v rozpočte, aj keď ja si myslím, že sú presvedčení o tom, že v skutočnosti je to mimo rozpočtu. Flexibilita to je vec, ktorá je dôležitá a neviem, či je dobré riešenie povedať, potrebujeme marže a nechávame si tam veľké marže, aby bola flexibilita. Pretože ak postupujeme takto, rada vždy budeme mať tendenciu, a takisto aj iní, e, týchto peňazí sa nedotýkame, necháme ich tak, e, e, aby sme ich mohli použiť na flexibilitu. Ale je to istý princíp, ktorý dobre, dobre fungoval a to je tá globálna marža pre platby, respektíve pre záväzky a bez obmedzenia takéto niečo by sme mali mať. A mať aj ďalší princíp a to síce každé euro, ktoré e, je, s ktorým sa ráta v rozpočte, má v rozpočte aj zostať. Pokiaľ ide o záväzky a takisto pokiaľ ide o platby. Je ešte e, ďalšia vec, ktorá podľa mňa nie je seriózna a to síce z hľadiska platieb mať e, nejakú sumu a tá e, by bola, e, tá je oveľa nižšia o veľa miliard v porovnaní so záväzkami. Čo to znamená? Znamená to, že je niekto, konkrétne rada, že je, kto, kto dúfa, že k, re, k realizácii k tej platby v skutočnosti nedôjde. Oni sa veľmi tešia, keď sa niečo nezaplatí. A toto je vec, ktorú treba zrušiť. E pokiaľ je o ten princíp, že, ktorý ja podporujem, teda, že každé euro v rozpočte sa má vynaložiť, e, aj pokiaľ ide o záväzky a aj pokiaľ ide o platby. Ďakujem pekne. Ďakujeme slovo na pán Kölmel. Ďakujem pekne, pán predseda. S veľkou radosťou som si vypočul prednášku e, príslušnej zastupkyne. Niektoré z tých príspevkov, musím priznať, ma trošku iritujú. Ak môžem to adresovať na vás, pán Rubik, tak vy hovoríte, že Briti musia zaplatiť miliardu, keď odídu. Ja po mesiace sa pýtam, či by ste mi mohli ukázať, ako to e, vypočítavate. Vy to asi poznáte, ako to sa to vypočítalo. Vy ste povedali, 100 e, miliard je to také pekné číslo okrúhle, Ja by som chcel vidieť, ako ste to e, vypočítali, ako ste doš- dospeli k tej cifre. Ak je teda 100 miliardov faktúr nezaplatených, tak sa pýtam nasledovné. Briti, keď budeme veľmi štedri, na naš, do nášho rozpočtu platia 10%. Ten 90% platia ostatní. A keď teraz o Briti odídu, majú 100 miliard e, e, e, dlhu, tak tých 900 miliard majú ostatný dlhov. Kde sú tí? Kde sú tie peniaze? Mali by sme naozaj seriózne to vypočítať a potom EÚ samozrejme bude žiadať tie peniaze, ktoré majú Briti zaplatiť. Opätovne sa tu použili niektoré pojmy, na ktoré už som tak trochu alergický, keď sa napríklad hovorí, že potrebujem viac peňazí. Znie to tak, že všetko, čo je drahé, je dobré. EU nie je dobrá tým, že vydáva viac peňazí. Museli by sme, mali by sme vytvoriť rozpočet, ktorý je naozaj zameraný na svoj cieľ. Keby sme konečne e, definovali jasné ciele, a dobré ciele sú len vtedy dobré, keď sú merateľné to znamená nie, že sa len na niečom dohodneme, čo sa výborne popíše. Už vopred e, môžeme sa dohodnúť na tom, ako dosiahneme cieľ, ale musíme podporovať jasné fakty. A tu chcem vysloviť otázku, prečo agrárna a kohezná politika sú, majú byť našimi merítkami na dosahovanie cieľov, veď v poľnohospodárskej oblasti prerozdeľujeme peniaze. Toho je, to je celý toho zmysel kohezná politika je dobrý, dobré opatrenie, ale sú tu mnohí, ktorí, ktoré po 10 ročia cieľ neplnia. Keď po 10 ročia neplním e, e, účel, kladiem si otázku, či robím veci správne. A preto si myslím, teraz pri, pri prepracovaní MFR by sme mali, teda VFR by sme mali e, hovoriť o práve to, o tomto, o tejto slabine. Pán Böge. Všetko sa často javí e, veľmi jednoduché. Pri Brexite je to ale naozaj jednoduché. Dá sa to na jednej stránke A4 spočítať. Najmä pokiaľ ide o normálny rozpočet do roku 2020 v záväzko a, a do roku 2023 e, v platbách. Máte pravdu, že e, ten e, neto príspevok e, Spojeného kráľovstva trošku výkyvové Teraz tu máme rabaty rabatov, to je osobitná téma o 10 až 11 miliard e, čistého príspevku. Potom si zoberme terajší finančný rámec, tie spomenuté veľké bloky, štruktúrne kohezné fondy, Európsky sociálny fond, polnohospodárstvo a vývoj rozvi- e, rozvoj vidieka. Asi 700 miliard eur, priemere teda 100 miliard ročne celkom jednoduchý výpočet, minus 10 miliard. To, kde vidíte problém? Na Brexite rozpočet e, neskolabuje, ani pokiaľ ide o otázku, aké priority bude mať európsky rozpočet. Je tu dosť e, vedeckých výpočtov, ktoré každoradne e, spojili tie čísla. A pokiaľ ide o rozpočet, sa naozaj podľa metódy výpočtu sa dostávame do, do, do rozmedzia 60 až 100 miliard eur. A jedna vec sa tu nedeje pri tejto rozprave, hlavne nie v Spojenom kráľovstve. Nejde tu o nejaké humanitárne gesto, ide o záväzky, medzinárodné zmluvy. Je tu ešte viedenský dohovor o medzinárodnom zmluvnom práve. Prečítajte si článok 170b, eh, eh, 1b je tam napísané, že kto opustí e, združenie, nemusí sa držať záväzkov e, tohto združenia. Ale je tam napísané, e, že takýto, ktorý odchádza, že musí dodržiavať to, čo spoločne bolo dohodnuté. Poviem to tak trochu polnospodársky. Kto odíde bez toho, že by splnil svoje záväzky, viazaný, súd zviazaný medzinárodným zmluvným právom, ako upravím budúce e, zmluvné vzťahy. A potom hovoríme i o ďalšej oblasti, ktorá je tak trochu vágna otázka, ako budem riešiť medzinárodné spoločné e, podniky, napríklad ITER, kde boli rôzne zdroje financovania, medzinárodné právne záväzné záväzky ako budú vyzerať všetky spoločné podniky ako Galileo. Ako dopadne otázka toho, že Európska únia má pr- e, právnu subjektivitu. Prečo tu sú dopady toho, aký majetok vlastne pripadá na krajiny, e, pokiaľ ide o budovy, satelity a tak ďalej. Otázka znie, či chcú sa ďalej podielať Briti na takýchto projektoch pretože množstvo z tých vecí, ktoré sme vyslali do vesmíru, ani nefunguje. Buď sa teda podielajú na tých projektoch, ten či on model funguje a nič ďalšie nebude. Norsko platí každoročne asi 900 e, miliónov do rozpočtu, podporuje najslabšie kohezné oblasti a podiela sa na programoch výskumných Erasme a tak prispieva svojim dielom. Spojené kráľovstvo má tiež tu na šancu tým pádom vo výskume prispievať ďalej 10 najlepších univerz, univerzit môže mať, mať e, z tých 10 najlepších univerzit, ktoré majú príspevky na výskum, 3 z nich sú britské. Musia sa rozhodnúť, e, ako budú prispievať, v čom zostanú. Tá druhá časť je zložitejšia na výpočet a súvisí to aj s otázkou z budúcej spolupráce. Prvá časť je jednoznačná, ľahko priraditeľná, preto viacročný finančný návec pri tvrdom Brexite sa e, nerozpadne, hoci by, by, e, hoci by si to niekto mohol želať vzhľadom na terejšie vzťahy. Pani Rubio v tej prvej analýze o tom sa už diskutovalo, hovorila o želaných scenárioch, scenároch v kohezii a v poslednom polnohospodárských fondoch. Tu musím povedať áno aj nie. Ak konflikty medzi metropolami EÚ a vzdialenými regiónmi a štruktúrálne slabými e, regiónmi e, majú prehlbiť, tak práve tieto veľké bloky E, sú dôležité. Spolkové krajiny i v Nemecku, odkiaľ by dostali investície, ak by kolaboval príspevky z európskeho rozpočtu, vytvorili by sme nové konflikty a boli by sme hriešnikmi v oblasti investícií do rastu a trvalej udržateľnosti. Ide tu do veľkej miery o otázku, kde by sme mohli byť účinnejší, ako správne hovorí pán Kölmel, ako možno vyriešiť nedostatok po čerpania v mnohých krajinách, ako možno spraviť účinnejšie namierušité programy a reagovať na potreby krajín, krajinské špecifické odporúčania. Jasné je i to, že v tejto súvislosti nejde o strojnásobenie európskeho rozpočtu. Máme tu horné hranice a horná hranica finanč, finančného výhľadu a aj vlastných prostriedkov. Napriek tomu tá marža medzi nimi, už dneska sa o tom nehovorí vôbec, sa z časti používa, keď vráda nevie, ako má pokračovať, tak sa časť financovania prvého FSM zoberie e, z marže parlamentu. To bol zlomok alebo teda to bolo porušenie zmluvného práva. Sú tu záruky pre EIB a takisto e, nástroj pre e, platobnú súvahu. Z, trých, z troch krajín mimo EÚ sa v kríze e, poberali prostriedky. A každý z nás vie, keď určité požiadavky bezpečnostnej politiky e, ochrany hraníc sa majú realizovať, tak s terajším finančným rámcom sa to dá, nedá urobiť. Krajiny budú musieť vysvetliť, prečo ohrozujú otázku bezpečnosti. A patrí sem ešte jeden bod. Otázka, ak veci dáme na európskej úrovni do súvislosti, nikdy sa nám nepodarilo, aby členské krajiny sa dohodli európske projekty, musíme prejsť i cez národné štruktúry a pozrieť sa, kde sú ešte prostriedky potrebné pre e, súvisejúce oblasti pre ministerstva. Ak hovoríme o zjednodušení, tí národní byrokrati v tejto oblasti zlyhávajú. Inak k otázke ešte flexibility. Myslím si, že práve to, čo po takmer zlyhaní minulého finančného rámca vznihlo tá otázka presunov 215-2.16. To sme zachránili bez toho, toho opatrenia, ktoré sme dohodli na konci by rozpočet bol skolaboval. A to celkom jasne ukazuje, a na to by sme mali pracovať, že možnosti rozšírenia flexibility si treba presnejšie pozrieť, aby sme lepšie reagovali na nepredvídané vývoje a nie v niekoľkomesačnom prostupe, ktorý, kde nám už uniká čas. To súvisí i s tým, že terajšia revízia e, sa snaží e, získať späť to, čo sme v rozpočtovom práve e, z časti stratili cez Lisabonskú zmluvu. Ďakujem. Vielen Dank. Ähm, damit ist die Redeliste Takže sme ukončili zoznam rečníkov. Pán doktor Lene, očakávania na vás sú um, vysoké. Nejde len o vyrovnanie účtov so Spojeným kráľstvom, ale v prvom rade keďže témou popoludňa je flexibilita, tak ak chcete, môžete sa viedieť k tomu, čo predniesla pani Rubio. Um, äh, ähm, Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Nemôžem sa vôbec vyjadriť k diskusii o vypočítaných záväzkoch Spojeného kráľovstva. Čo sa týka flexibility, mám pocit na základe mnohých diskusí, že je tu taký nezvyčajný konsenzus medzi inštitúciami, že je to veľmi dôležité a musíme sa pozrieť na to, že kde sa to dá ďalej posilniť. Ja by som podporil to, čo e, tu vyzvihla pani Rubio a aj mnohí z vás, že naozaj máme za sebou kus cesty. Najmä pokiaľ ide o tú dodatočnú flexibilitu, e, úprimne povedané, Získal to Európsky parlament v posledných rokovaniach, v poslednom kole rokovaní a to sa ukázalo byť mimoriadne hodnotné. Globálna marža na záväzky, e, zálohová marža na platby, No kde by sme dnes boli, keby sme nemali tieto inovácie v implementácii? Vždy musíme sledovať tú logiku že ak nezískame ten viacročný finančný rámec, ktorý sme chceli, tak aspoň chceme využiť ten, ktorý získame do posledného centu. Tak, čo sa týka záväzkov aj platieb, a tieto nástroje sú na to veľmi užitočné. Máme dôvody zamýšľať sa nad ďalšími doplneniami. Nie je, nie je argument, že aj tie platby musia byť nad stropom pre tie špeciálne nástroje a komisia navrhne veľmi jasný text v tejto súvislosti. To je jediné, jediný logický prístup. Čo sa týka marží, chcel by som sa opýtať tak pani Rubio a aj všetkých diskutérov, respektíve chcel by som ich poprosiť, aby rozlišovali medzi maržami v, vo VFR a maržami v roč, po výročnom rozpočte marže vo VFR sú veľmi hodnotné, pretože s týmito novými nástrojmi sa v podstate obnovuje ten výročný rozpočtový postup a ten sa vlastne redukuje vzhľadom na veľmi eh, na, PT, na predprogramovanie tých rozpočtov s tými maržami Ehm, má teda rozpočtový orgán každoročne niečo, s čím môže pracovať. Ale to sú tie marže vo viazočnom finančnom rámci, vo, v ročnom rozpočte. Samozrejme, e, treba ten rozpočet využiť na ehm, zmysel, dá tam určit- nechať určitú maržu na ďalší rok a potom možno mobilizovať nejaký dokonci rozpočet. Takže tie marže sú naozaj veľmi hodnotné a v tom ročnom rozpočte sú skôr takým mrhaním možností vynakladať prostriedky. No a ešte chcem poukázať na úlohu Rady a parlamentu ako spoluzákonodarcov. Máte možnosť definovať flexibilitu napríklad v rámci programov v legislatívnom procese a programy, ktoré boli naposledy prijaté, v niektorých prípadoch predpisovali využitie zdrojov až do 100%. Napríklad v, poli- v programe susedstva tie fondy boli preddistribuované medzi potenciálne beneficie, príjmajúce krajiny až na 100%, čo nie je také užitočné vzhľadom na E, to, že priority sa počas toho obdobia môžu meniť a externá politická situácia sa mení. Takže myslím, že komisia sa po, bude snažiť pokus presvedčiť uh, zákonodarcu, aby nechal nejakú maržu aj v tých programoch, aby mohli zareagovať na nepredpokladané udalosti, nepredvidateľné udalosti počas toho obdobia. Ešte by som sa vrátil tej marže na nepredvídateľné udalosti, čo navrhuje pani Rubio, e, že by sa to nemalo neskôr kompenzovať e, príslušnými škrtmi. E, toto bola možnosť v krátkom období mm, od roku 2007 do roku 2009. Bolo to naozaj veľmi hodnotné, získal to parlament, bola to medziinstitucionálna dohoda a raz sme to využili na revíziu na Galilea v roku 2007 čo bola vlastne jedna jediná revízia v histórii, ktorú kedykoľvek prijala kvalifikovaná väčšina v rade. Jeden členský štát bol proti a ja sa obávam, že teda máme Lisabonskú zmluvu, máme tu právnu diskusiu o interpretácii Lisabonskej zmluvy. A náš záver je taký, že táto možnosť už neexistuje s Lisabonskou zmluvou, ktorá vlastne predpisuje, že viacročný finančný rámec musí byť prijatý jednohlasne a všetci právni experti nám hovoria, že to znamená, že revízia musí byť jednohlasná. Takže obávam sa, že nevidím nejakú cestu späť tej predchádzajúcej eh, situácii z právneho pohľadu. Na záver ešte taká drobná, drobná pripomienka. E, v texte pani Rubio je odkaz na to, že komisia údajne preferuje riešenie 5 plus 5 na trvanie. To musí byť nedorozumenie. Komisia e, nezaujala zatiaľ žiadne stanovisko, pokiaľ ide o trvanie a rovnako sa pozera na všetky alternatívy. Ďakujem pekne. Ďakujem pán e, riaditeľ Lene pani doktorka Rubio. Asi som predtým e, zabudol predstaviť inštitúciu, v ktorej pracujete, teda Notre Europe, eh, inštitút Žaka Delora. Ak chcete, môžete zareagovať na e, diskusné príspevky kolegov a potom Jan Olbricht dostane možnosť záverečného slova, ak si bude prijať. Entschuldigung. Yes. Ähm, Frau Rubio, dann Sie. Rubio, potom Yes, yes. Thank you very much. There, there are a lot of... Ďakujem pekne. Zazneli rôzne otázky a nie všetko súvisí s flexibilitou, niečo sa skôr týka Brexitu. Nechcem detailne hovoriť o dopade Brexitu na európsky rozpočet, ale chcem spomenúť pár vecí, ktoré sú súvisiace s môjim dokumentom. Pokiaľ ide o znižovanie rozpočtu v prípade polnospodárstva a kohezie, e, tá diera, ktorá tam vznikla odchodom Spojeného kráľovstva, bude to 10 miliard aspoň. A keď to porovnáte s celkovým objemom rozpočtu, je to veľká suma. Už sme s kolegom tiež spravili k tomu štúdiu, tam sme porovnávali tú dieru s rôznymi e, programami, ktoré dnes existujú a je to viac ako rozpočet pre Horizont 2020, alebo 20% koheznej politiky, alebo 20% polnohospodárskej politiky. Čiže ak vidíte, e, že naozaj tá diera je veľmi veľká, tak e, a zda zohľadnite, že sa môže stať, že sa e, ne, ne, nezachováme iba tak, že by sme E, zvyšovali vlastné zdroje, zdroje to je jedna možnosť, ale z hľadiska politického je to náročné, najmä keď nemáme čas na to, aby sme nové vlastné zdroje vytvárali. Čiže keď sa tomuto prispôsobíme zvyšovaním príspevkov, bude to mať veľký dopad pre niektoré vysoké náklady pre niektoré členské štáty. štáty. Keď toto všetko zohľadníme, je pre mňa náročné e, nepovedať, že by sme to mali spraviť tak, že sa budú znižovať dve veľké položky a to je poľnohospodárstvo a kohézia. Čiže ako toto zachovať? Ak zachováte tieto dve veci, tak znamená to, že budete musieť škrtať inde. Čiže buď budeme škrtať všade do istej miery, alebo budeme škrtať viac v týchto oblastiach ako inde, ak si myslíme, že treba eh, trochu eh, tie alokácie mm, preladiť, povedzme, v rámci jednotlivých oblastí, ale aj v rámci toho scenára, kde si povieme, že tieto dve oblasti sú dôležité, že to je politické rozhodnutie, to vy o tom rozhodnete spoločne s radou ako rozpočtový orgán, pre mňa je ťažké dopracovať sa k tomu istému objemu, aký sme mali e, predtým. Aspoň takto toto vnímam. Detálne nebudem hovoriť o Brexite, účte za Brexit, to, mm, momentálne prebieha tie rokovania. Iba chcem povedať, že pre EÚ je dôležité, aby účet za Brexit e, bol prepojený na e, ďalší viacročný finančný rámec a konkrétne RAL ktoré zostávajú ešte zo súčasného MFF, sa e, majú zohľadniť, pretože v opačnom prípade dáme viac e, platieb do ďalšieho MFF a to by znamenalo, že by boli ďalšie problémy pre ten ďalší viacročný finančný rámec. A keď hovoríme o objeme viacročného finančného rámca, toho ďalšieho, myslím si, že je pravda, že hovoríme často o tom, že by sa trochu zvýšil e, relatívny objem E, viacročného finančného rámca. Iba vám chcem pripomenúť, že bez hľadu na to, čo spravíme, pokiaľ ide o tú dieru vyplývajúcu z Brexitu, tak e, nejaký deficit tam proste bude, pretože Británia, keď odíde, keďže e, britské hospodárstvo je z hľadiska percentuálneho väčšie ako hospodárstvo než príspevok britský príspevok do európskeho rozpočtu, tak bez hľadu na to, čo spravíme, dokonca aj keď tú dieru za, e, zalatáme tým, že e, tú mieru e, nákladov e, ponecháme, tak proste, tak či tak to bude nemožné ten rozpočet nechať na jednom percente, pretože e, sa zmení objem celkového európskeho hospodárstva. Takže samozrejme musíme e, to teda e, relatívne zvýšiť, relatívne, a to ešte neznamená, že to budeme aj reálne zvyšovať tie výdavky, pokiaľ necháme tam rovnaké budeme výda, výdavkov bez Spojeného kráľovstva, tak opäť je to iné v porovnaní s veľkosťou britského hospodárstva. A potom, pokiaľ ide o v tú flexibilitu, keď hovorím o flexibilite, tak mali by ste vždy pamätať na to, že sú dva spôsoby, ako túto otázku riešiť. Tie veci sa navzájom e, doplňajú, čiže nie je možné z... teda je možné zvýšiť e, mieru, tak to môžete znížiť potrebu e, miery flexibility a zároveň možnosti a takisto môžete tu napríklad synchronizovať MFF s politickým mandátom komisie a parlamentu. Ak sa pozriete na globálnu maržu pre záväzky, tá bola takmer využitá na to, aby sme ste sa prispôsobili k novej, novým politickým prioritám novej komisie. A to iba preto, lebo komisia vlastne sa dostala mm, do akcie, tak povediať, jeden rok potom, ako sa nový MFF pri, e, príjme. Čiže musíme e, dať možnosť komisii mm, napísať do toho viacročného finančného rámca ich, jej vlastné e, priority a potom to schváliť v parlamente. A to si myslím, že je veľký, veľká časť toho, prečo máme túto potrebu flexibility. Pokiaľ MFF nadalej nebude zosynchronizované s mandátom Eh, alebo s tým, s tým eh, cyklom eh, komisie a parlamentu, tak za každým tam bude táto potreba. A na to treba pamätať. A zvyšovanie flexibility, pokiaľ ide o výdavky, nie je 100 spôsobov, ako to spraviť. Buď máte väčšie marže a lepšie používate tieto marže, alebo vytvoríte veci v rámci MFF ako napríklad špeciálne nástroje. Takže aj tu uvidíme to aj na tej druhej prezentácii pokiaľ ide aj o jednotu MFF, pokiaľ ide o ochotu treba dať viac veci mimo rozpočtu ako v rámci rozpočtu. A pokiaľ ide ten, tú tému tých throwaways, e, tie vytvárajú ďalšiu flexibilitu v európskych programoch a súhlasím s kolegom, že je tam istý potenciál, ktorý ešte doteraz nebol využitý alebo preskúmaný a súhlasím napríklad, pokiaľ ide o tie migračné fondy a tak ďalej. A keď sa pozrite na to, ako dnes ten fond e, funguje, že už dopredu je vlastne takmer celý e, rozalokovaný a vidíme aj, že jeden z hlavných zdrojov flexibility alebo potreby flexibility bola tá, alebo je utečenská kríza, tak to je presne v nesúlade s tým, aby sme mali náklad výdavkov, ktorý je práve že rigidný, prísny, pokiaľ ide o e, položky. Práve potrebujeme niečo, čo by bolo variabilné, flexibilné a tie potreby E, rátame s tým, že sa nedá dopredu naplánovať. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem, pani doktorka Rubio, teraz Jan Albrecht. Áno, nechcem nejako naťahovať, takže veľmi krátke pripomienky. V prvom rade vašej prezentácii predtým, než hovorili kolegovia. Bolo tu zaujímavé vy ste na konci vlastne vyjadrili to, že nechcete vstupovať do analýzy Brexitu, pretože to nie je o flexibilite, ale navrhujete e, znižiť politiku súdržnosti a poľnohospodárstva, čo tiež nie je flexibilita, to je len zmena v politike, v štruktúre. Takže nie je to o flexibilite, e, je to politický návrh zmeniť politiky a myslím, že je tiež zaujímavé, že vo vašom texte je ten tzv. prechodný VFR, Transitional MFF, takže uh, určite je zaujímavé diskutovať o tom, čo nás čaká v budúcnosti. No a vy ste mm, vo svojom návrhu navrhli zmeniť jeden z nástrojov, eh, ktorý vlastne eh, vychádza z toho nejakého vybalansovania a vy ste navrhli, aby sa to teda nejako nenahrádzalo. To je len taká rezerva, ktorú si môžeme zobrať a tak ďalej. Takže samozrejme, a posledný prvok je otázka posilnenia nástrojov mimo e, VFR. Takže vy navrhujete posilniť tieto nástroje, čo je veľmi zaujímavé. A kolega povedal, a myslím, že je to veľmi dôležité, o čom sme my diskutovali. My sme bojovali od za- samého začiatku za to, aby sme mali flexibilnejší viacročný finančný rámec na viaceré roky. Spomínalo sa to aj, spomínala to aj komisia. Chceme mať väčšiu flexibilitu v otázkach alebo že akú flexibilitu naozaj chceme. Chceme takú flexibilitu, na ktorej sa už dosť dlho pracuje. Pripravujeme viacročný finančný rámec, pracujeme na tých prioritách. A MFF nie je iba o peniazoch, je to aj o politikách. A diskutujeme teda o tých politikách. Chceme mať flexibilitu na 7 rokov, aby sme mali možnosť presovať sa medzi prioritami. A samozrejme, ako e, toto nedokážeme mm, predpovedať, že po schválení MFF komisia navrhne úplne nové programy, ktoré vlastne vstúpia do tej flexibility, e, ktorá nepredpokladá nejaké nové prvky, bola naplánovaná tie existujúce prvky a keď teraz príde niekto s nejakými novými návrhmi, tak e, by mal prísť aj s novými návrhmi nových peňazí, lebo inak e, to zoberie peniaze z flexibility na iné témy a vy ste to jasne povedali v tomto dokumente. Takže preto keď diskutujeme o flexibilite, a bolo to veľmi jasné aj s mm, kolegom, e, tak e, VFR er by mal mm, zohľadňovať toto politické rozhodnutie o rôznych politikách. A prečo sme sa rozhodli? Potrebujeme nejaký nový manéver, aby sme e, sa prispôsobovali meniacim sa podmienkam. Podmienky sa menia. A preto potrebujeme takúto flexibilitu, viac flexibility. Otázka je, či chceme tú flexibilitu v tom viacročnom alebo v tom ročnom rozpočte. Ak je to v tom ročnom rozpočte, tak tam chceme míniť všetky peniaze. A nejde nám o to, aby sme na konci mali nejak viac máši. Podobne ako povedal Jozef, rada by bola nadšená, keby sme ho nevykonali. To je taká filozofia ale nás nezaujíma filozofia, nás zaujíma maximálny výkon, a tá flexibilita, aby sme mohli naprávať situáciu a aby sme nevyužívali máže na úplne nové nápady, aby sme sa vyhli takejto situácii. Rozhodneme sa o VFR a rok potom príde niekto a povie, že e, mám úplne iné predstavy a mm, chcem mať na tom podiel. A vy ste to tiež e, opisovali vo svojom dokumente. Aby som to tak povedať zhrnul, Vy ste sa nevyhli tej situácii uh, pri vstupe do VFR. Všetci nemôžeme oddeliť Brexit od flex, respektíve nemôžeme oddeliť flexibilitu od ostatných prvkov. Všetko je navzájom prepojené. A preto ten argument, ktorý ste nám uviedli, je, že mali by sme to aspoň tak zachovať alebo posilniť flexibilitu, aby to bolo veľmi transparentné, čo najjednoduchšie. A teraz, aké sú vaše návrhy na posilnenie tie špeciálne nástroje mimo VFR v kontexte jednoty a to bude tá ďalšia prezentácia. Takže bude to potvrdenie alebo bude to opak? Ja, vielen Ďakujem pekne, takže nemusím ani eh, ťažko rozmýšľať nad tou úvodnou moderáciou. Ide tu o jednotu rozpočtu doktor Peter Becker z nadácie Veda a politika a Richard Crow z našej právnej služby môže sa potom hneď v zápäti ujať slova. Dok- pán doktor Becker, máte slovo. Yes, thank you very much for the invitation and um, it's a great... Ďakujem za pozvanie, je mi veľkým potešením a cťou. Ospravedlňujem sa, mám, uh, som trošku prechladnutý, takže mám trošku taký uh, postihnutý hlas. Na úvod niekoľko všeobecných pripomienok k rokovaniam o VFR. Pokúsim sa vyvodiť nejaké ponaučenia z predošlých rokovania a potom teda k tým konkrétnym témam, jedno, konkrétnej téme jednoty európskeho rozpočtu a bol som požiadaný, aby som povedal niečo o novom oddelenom rozpočte, eh, rozpočte pre eurozónu obzvlášť. Možno je to príliš malé, ale myslím, že máte aj vy kopie. Systém, ako ho dnes poznáme, rozpočtový systém, rozpočet únie, e, to sa vyvíjalo asi 30 rokov a momentálne je tam veľmi silný bias na e, status quo. Členské štáty sa zameriavajú najmä na čisté pozície a nejakú takú logiku just retour. A tie systémy sú dosť riedkavé a je tam len taká čiastková reforma malými krôčkami. Keď sa pozrieme na tú skúsenosť, tuto na priesvitke vidíte, čo sa môžeme ponaučiť z predchádzajúcich rokovaní. Na tejto priesvitke sú balíky Eh, zo začiatku a z konca 80. rokov, potom z 90. Delor 1, Delor 2 až do dnes. Máme na základe toho možnosť skonštatovať tri veci. Jednak trvanie, dĺžka roko, rokovacieho procesu, aby sa dosiahol konsenzus medzi členskými štátmi, aby sa teda dosiahol kompromis 28 členských štátov, parlamentu, komisie. Teda to trvanie sa predlžilo z 12 mesiacov na, eh, počas Delor 1 na 2 roky. Druhé konštatovanie je, že rozpočet absolútne narastol, eh, teda v číslach, ale v relatívnych číslach eh, to vlastne v, ako v percentoch HNI pokleslo. A v poslednom stĺpci Tam sa to e, vždy snaží e, prepojiť na e, projekt integrácie, aby sa zapojili všetci stakeholdery do rokovaní že tam budú, že je potrebný nový viacročný finančný rámec s vyššími sumami, tak to bolo v prípade Delor 1, tam išlo o dokončenie jednotného trhu, potom Európska menová únia počas Delor 2, rozšírenie na eh, východ alebo agenda 2000. Komisia nebola naozaj úspešná, keď sa snažila porovnať, teda keď porovnávam uh, VFR 7 až 13 a súčasný, a keď tam zoberieme Lisabonskú stratégiu a tak ďalej, tak asi nepresvedčila radu. A čo sa môžeme z týchto skúseností ponaučiť? Asi dve veci. Prvá, rokovania, najmä ak mali spustiť nejakú zásadnú reformu a zmenu, tak budú, bude dlhšie trvať, kým sa dosiahne kompromis. ak zahrniete aj právny dopad tých finančných kompromisov do rôznych politík, finančných a tak ďalej, tak to bude opäť eh, trvať dlhšie. Čas je teda dosť kľúčový faktor. Druhé poraučenie je, že komisia musí nájsť a rozpracovať nové presvedčivé myšlienky, nejaký európsky narratív pre svoj návrh Komisia musí presvedčiť členské štáty a Európsky parlament, že reforma európskej rozpočtovej politiky je potrebná. Ale dnes vidíme, že ochota reformovať európsky rozpočet dosť zásadným spôsobom a zmeniť známy systém so všetkými slabými miestami. Tá ochota je veľmi malá medzi členskými štátmi a povedal by som teda, že jediné, čo spája všetkých aktorov v rokovaniach, je ich záujem dosiahnuť kompromis a teda realizácia nového viacročného finančného rámca je e, dôležitejšia, než mať lepší finančný rámec. Čiže nájsť ten presvedčivý narratív je ťažké a zdá sa mi, že komisia tvrdí, že princíp európskej pridanej hodnoty by sa mal stať tým novým narratívom pre BFR po roku 2020, avšak eh, sú tu rôzne definície toho, čo by mohla byť tá európska pridaná hodnota, ako ju merať, či to má byť viac efektívnosť, eh, pozitívna analýza nákladov a výnosov, vyhýmanie sa duplika, duplicite, lepšie štruktúry, ktoré vytvárajú synergetický efekt. Iní hovoria, že Európska pridaná hodnota je v tých fondoch súdržnosti, v spoločnej polnospodárskej politike, v tých fondoch. Čiže neexistuje nejaká spoločná definícia a takisto tradične prvým aktom všetkých rokovaní bolo a je hľadanie lepšej efektívnosti, účinnosti a hľadanie pridanej hodnoty a takisto a všetci zainteresovaní sa vlastne zhodnú na tomto kontexte, aký je teda ten princíp, ako to merať, ako ho nájsť, ktoré politiky by sme mohli finančne posilniť, aby tam bola lepšia pridaná hodnota. Okrem toho, okrem definície pridanej hodnoty, treba využívať cenné zdroje efektívnejšie ako základ e, na začiatku rokovaní a nie na konci rokovaní. Takže, aby som to zhrnul, je veľmi ťažké definovať tú pridanú hodnotu. Ja teda nie som presvedčený, že tá fráza Európska pridaná hodnota bude skutočne spoločne zdieľaný projekt, ktorý presvedčí všetky členské štáty inštitúcie a zainteresované subjekty, že táto zmena je v ich záujme a zmena existujúceho systému je situácia win-win a to je úloha práve do tých rokovaní eh, MFF a vytvoriť takú situáciu, ktorá bude naozaj win-win. A ešte pár uh, slov k pohľadu do budúcna, ako sú tie rokovania nastavené. V zásade normálne rokovania o ďalšom MFF budú za každým tie naj, najnáročnejšie. Za každým tie najbližšie rokovania sú vždy tie najťažšie, tak to väčšinou býva. Ale tentokrát si myslím, že táto sťažnosť naozaj aj platí. Výzva je tá, že e, máme tu ten Brexit, takže o toto bude ťažšie, o tom sme už hovorili. Plus máme tu krízu v eurozóne, tá tiež ešte nie je úplne doriešená z hľadiska dlhodobého a potom sú tu očakávania sociálnejšej, bezpečnejšej Európy. Tie sa nám zvýšili v posledných rokoch, takže sú tu isté očakávania dodatočných e, e, financí, dodatočných objemov. Nemyslím si, že, že musím teraz hovoriť o Brexite alebo o tej e, diere, pokiaľ ide o MFF. Kým členské štáty nevedia, ak aký veľký tam, e, akú veľkú dieru tam ten Brexit nechá. A rokovania ešte stále prebiehajú, takže nie je to jasné zatiaľ. Bude veľmi náročné pre členské štáty rokovať o e, dodatočných fondoch pre nové úlohy, pretože vlastne nevedia, s tými peniazmi e, môžu rátať, s akými objemami. A ďalšia výzva do tých rokovaní je časový harmonogram ten je naozaj tentokrát veľmi náročný. Myslím si, že rokovania budú musieť e, byť ukončené do konca roku 2019 alebo najneskôr začiatkom roku 2020, pokiaľ chcete umožniť primeranú prípravu a implementáciu viacročných e, programov, či sú štruktúralne fondy, polnospodárstvo, Horizon 2020 po roku 2020 nakoniec tiež a tak ďalej. Ale ak rokovania E, pôjdu v tom duchu ako doterajšie rokovania MFF, tak e, ten časový harmonogram bude vyzerať Nasledovne komisia pripraví návrh pred letnou pauzou budúci rok a potom v oktobri budúci rok legislatívny návrh pre fondy a pre polnospodárskú politiku a tieto ďalšie. Potom členské štáty začnú študovať e, E, tieto návrhy počas rakúskeho predsedníctva v druhej polovice, e, polovici 2018 e, a potom začnú rokovania alebo rokovať o tých budovacích blokoch počas rumúnskeho predsedníctva v prvej polovici roku 2019. A pokiaľ nedôjde ku konsenzu na rade, potom začne na to pracovať rada a bude rokovať o konečnom kompromise a konečná, konečná dohoda možno bude v lete 2019, ako viete. E, rada, respektíve e, e, Áno, respektíve rada potrebuje isté, isté časové obdobie na to, aby sa k tej dohode dopracovala je to niekoľko mesiacov. Je tam prvý pokus a potom ten druhý pokus, ten naozaj vážny. Nové voľby do Európskeho parlamentu po voľbách 2019, potom sa začne rokovať s radou na jeseň 2019 a nové nariadenie o MFF, e, o tom sa bude e, e, rokovať až do jary 2020 realisticky a teda kvôli tomuto načasovaniu čas na, príprava, na prípravu po roku 2020 bude naozaj veľmi krátky a máme tu aj rokovania o Brexite a účte z Brexitu plus budú tu voľby do Európskeho parlamentu a bude tu aj voľba komisie, predsedu komisie, rady, e, takisto Európskej centrálnej e, banky, takže e, tie rokovania o MFF po roku 2020 sa uskutočne paralelne, paralelne s týmito voľbami týchto jednotlivých funkcionárov, hlavných inštitúcií a orgánov Európskej únie a proste nejaké snahy reorganizovať štruktúru týchto orgánov a na novo ich nastaviť a plus tam môže byť dodatočná otázka, ktorá bude ovplyvňovať rokovania MF ako napríklad Brexit a možno dokonca aj otázka, či pán Tusk dokáže a či mu to bude umožnené e, vyrokovať konečnú, do, konečnú dohodu v Európskej rade. E, čiže toto všetko naozaj sa môže stať e, alebo vytvoriť situáciu, ktorá bude naozaj náročná, komplikovaná, pokiaľ ide o takýto veľký balíček vrátania európskeho rozpočtu. Na záver chcem povedať teda, že tá agenda bude náročná, bude komplikovaná, sú to nové výzvy a e, to prostredie bude náročné a bude aj veľmi dochádzať k výraznému časovému obmedzeniu. Čiže aby pokiaľ ide o princíp e, rozpočtovej e, jednoty. Ako isto viete, účasť e, na právach skrutínia zo strany Európskeho parlamentu, alebo teda kontroly zo strany Európskeho parlamentu, to je prepojené na európsky rozpočet. Princíp rozpočtovej jednoty je veľmi dôležitý, pretože definuje mieru práv Európskeho parlamentu. Ale, ako sme si práve povedali, sú aj isté výnimky, ktoré sú možné, ktoré sú dokonca potrebné, e, pokiaľ je tento princíp e, jednoty. A niektoré z týchto výnimiek vychádza, e, vychádzajú z histórie, napríklad rozvojový fond, alebo niektoré sú zase uvedené v primárnej legislatíve alebo sekundárnej európskej legislatíve a sú podporené aj judikatúrou súdneho dvora ale myslím, že dnes môžeme to uzavrieť tak, že naozaj dochádza k veľkej fragmentácii, máme tu veľa nových ad hoc nástrojov, máme tu krízy, interné a externé, európsky stabilizačný mechanizmus, e, tie trust, ten trust fond a myslím, že aj kolega tiež ešte sa k tomu e, vyjadrí. Čiže aby som to stručne zhrnul, argument, prečo tieto nástroje a fondy mimo rozpočtu boli e, potrebné, e, sú poprvé, aby bol k dispozícii rýchly a flexibilný nástroj, ktorý umožní rýchle a flexibilné reagovanie na nové výzvy. O tomto sme práve dnes hovorili pred e, chvíľkou. A druhý argument, poskytnúť nové financie pre tieto nové úlohy. Bez toho, aby tam bola potreba rokovať o zmene viacročného finančného rámca, takže je tam istý, isté napätie alebo istý možno aj rozpor, niečo za niečo, pokiaľ ide o flexibilitu a viacročné e, plánovanie a jednotu e, rozpočtu. Čiže máme tu rozpočtové práva Európskeho parlamentu, e, kontrola, monitorovanie, tieto môžu byť obidené to znamená, že rozhodovanie je rýchlejšie, nekomplikovanejšie pre členské štáty a pre komisiu, ale to neznamená, že to je legitímnejšie samozrejme. Potom e, po druhé, rozpočet Európskej únie aj národné e, úspočty sa miešajú navzájom, aby sa financovali jeden alebo druhý program alebo špeciálny fond. Potom tretí bod, nové nástroje e, umožňujú také širšie politické mantinely, pretože poskytujú nové financie, e, pokiaľ ide o nové poli- alebo vykonávanie politik pre komisiu a potom posledný posledná e, rozpočtový systém sa tým pádom komplikuje a stráca transparentnosť. Momentálne existuje istá formálna či neformálna typifikácia alebo ranking tejto rozmanitosti zaangažovania parlamentu, pokiaľ ide o monitorovanie, kontrolu alebo vydávanie absolutórií v prípade mimo rozpočtových fondov a nástrojov. A myslím si, teda navrhol by som, že by sme mali spraviť nejaký principiálny ranking alebo poradie toho, ako štrukturovať, nastaviť, e, zoradiť tieto nástroje, ktoré sú mimo rozpočtu s účasťou Európskeho parlamentu. Myslím, že toto je potrebná vec a myslím, že by to, sa to aj malo dať spraviť. Máme takú tabulku, ktorú, ktorá by mohla byť návrhom toho, ako by takéto zoradenie sa dalo spraviť. Mohli by ste skombinovať účasť participačných práv Európskeho parlamentu s rozsahom použitia európskeho financovania a zaangažovania európskych orgánov do implementácie týchto nových fondov alebo nástrojov. Už eh, by som to asi mal eh, pomaly ukončiť, ale áno, mm, pozerám sa na hodinky, máte pravdu, takže ak by ste to mohli pomaly ukončiť. Ďakujem pekne. Otázka eurozóny a rozpočtu eurozóny to je špecifický prípad, kde sa fragmentácia zvyšuje, e, diferenciácia rozpočtu únie zvyšuje a zintenzívňuje. E, toto je ešte otvorená otázka do budúcna a e, bude to mať samozrejme rôzne dôsledky pre jednotu rozpočtu. Ako rozhodnete o tejto fiskálnej kapacite rozpočtu eurozóny, ale aby som teda stručne sa dostal k tej hlavnej otázke, v rámci európskeho rozpočtu alebo mimo rozpočtu táto fiskálna kapacita rozpočtu eurozóny sú isté príklady, ako vytvoriť tento rozpočet eurozóny v rámci celého rozpočtu EÚ. Ak chcete vytvoriť túto fiskálnu kapacitu zóny, e, rozpočtu eurozóny mimo rozpočtu EÚ ako nejaký špeciálny nástroj e, s európskymi ministrami financí a tak ďalej, tak táto možnosť by znamenala, že by sa vytváral rozpočet, z euro, teda rozpočet eurozóny mimo. Možno by to bolo ľahšie pre členské štáty rokovať o E, v tom prípade vyrokovať novú e, zmluvu o eurozóne, ale to by, myslím si, výrazne zvýšilo fragmentáciu a diferenciáciu rozpočtu únie a rozpočtovej politiky Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Bol by som býval, návrhol, aby hneď nadviazal Richard. So pár komentát, ktorou z právneho pohľadu. Čo je zaujímavé, je pripomenúť si, že lisabonské rozpočtové pravidlá sa dohodli na konvente o budúcnosti Európy tu v parlamente v rokoch 2002 a 2003. A bola to pracovná skupina o simplifikácii, ktorá e, do, e, vlastne sa dohodla o tomto. Ak sa pozriete na záznamy z, dohovor, e, z toho konventu, vidíte, že išlo o systém jasnejší pre občanov, aby občania mohli e, vidieť, čo robí kto v Európe. Čo sa ale deje v praxi, ak sa pozriete na to, čo sa deje po Lisabone, veci sa rozdrobili a ešte skomplikovali. Najprv v kontexte e, krízy finančnej, Diskutovali sme o tých jednotlivých fondoch, takisto utečenecká kríza, vznikli tzv. hybridné nástroje s príspevkou EÚ kombinovaných s príspevkami z členských krajín. Takže aká je tá situácia právna? Nuž článok 310 odsek 1 zmluvy hovorí o princípe jednoty, že všetky príjmy EÚ e by sa mali odzekadliť v rozpočte Smluva však hovorí tiež o financovaní určitých politík členskými krajinami priamo na CSFP, posilnená spolupráca. Tam by sa mali zúčastňovať krajiny, ktoré prispievajú a platia. hoď teda zmluvy vychádzajú z porušenia, určitého porušenia toho princípu unity, jednoty. Máme tu tiež judikatúru súdneho dvoru, kde sa hovorí, že nástroje ako ISM, ktoré využívajú inštitúcie EÚ, mimo rámca únie sú kompatibilné so zmluvami. A to, to bolo to rozhodnutie Springle z roku 2012. Ak sa pozrieme na toto rozdrobenie, no už tak otázka znie, či je to proti zmluvám. Nie, je tu preto právny základ. A ušak všetci e, vidíme, že to prispieva k fragmentácii e, zložitosti v rozpore s pôvodným zámerom E, z rozpočtu, ktorý je pochopiteľný pre občanov, kto robí čo na európskej úrovni. A zjednotešenie samozrejme pre e, dozor zo strany parlamentu. Kam smerujeme odtiaľto? Keď sa pozrieme na e, európske nástroje sem, napríklad, to sú tie nástroje, ktoré vychádzajú z historickej línie už naznačenej kde si členské krajiny um-, uvedomia, že musia čosi na európskej úrovni robiť. Najprv to robia medzivládnou metódou a potom to postupne integrujú do rámca zmluv. Vidíme, že pôvodne to bolo v Maastrichtskej zmluve v treťom pilieri, postupne revíziami sa to plne integrovalo. Takže cez takéto nástroje ako ISM vidíme, že je to dlhodobejšie prechodné obdobie, a jedného dňa možno sa to zapojí do rámca zmluv. Čo ešte viac vedie k obavám v tomto kontexte, je situácia počas, počas posledného VFR, kde sme využívali e, rozpočtové prostriedky z členských krajín, aby sme e, prekonali zmluvy e, stropné hodnoty, napríklad v prípade tureckej problematiky. Potom je tu ten, ten cieľ zjednodušenia Lisabonsky. Možno do určitých mier sa Lisabon zjednodušuje príliš. Vychádzalo sa z toho, že MFF bude v nariadení, že tu budú stropné hodnoty a že sa to prejme jednomyselne. Je to veľmi pekné mať z eh, eh, FR v eh, nariadení, ale nariadenie je veľmi priamy pred, nástroj, predtým sme mali flexibilnejší e, nástroj vo forme medziinštitucionálnej dohody. Ten e, nariadenie VOPFR vlastne sa stalo akoby skôr zmluvou. Pôvodne hovoríme, že v EÚ je nejaká pekná myšlienka, ale že sa nakoniec nedá urobiť, lebo by bolo treba kvôli nej zmeniť zmluvy. V rozpočtovej oblasti takisto sa hovorí, podobná veta, že čo si by sa nedal, e, dalo urobiť, ale sa nedá, lebo by sa to vyžadovalo zmenu VFR. To sa týka toho hybridného financovania. Ak sa pozrieme na ďalší VFR, zmluva e, umožňuje nariadenie o VFR. Čo, vš- čo urobíme? Jednoduché použenie, z- pou, poučenie z minulého obdobia je mať vyššie stropné hodnoty v ideálnom svete by sme vlastne nepotrebovali, nepotrebovali tento nástroj, pretože stropné hodnoty by boli dostačujúce. Článok 302 odsek 3 hovorí, že VFR má obsahovať stropné hodnoty a akékoľvek ďalšie predpisy, ktoré by umožnili rozpočtový postup, postup ktorý by prebiehal hladko. A hoci e, nariadenie je takýto veľmi neflexibilný nástroj, môžeme nezaviesť určité flexibilné časti do ňoho, napríklad globálne marže, napríklad znovu použitie e, záväzkov, nejaké krízové rezervy a tak. Spomeňme si, že sa hovorilo, že neexistuje možnosť mať globálnu maržu pre záväzky, ale nakoniec sa to bolo možné. Takže vidíte, že niektoré myšlienky, ktoré sú najprv zamietnuté, tak nakoniec sa dajú urobiť. Naposledy napríklad e, neišlo o nehodu, keď sa navrhovalo nariadenie, ale nebolo jednoducho možné získať jednomyselnosť k jasnému zneniu. Máme teda veľmi vágne znenie a ďalších 7 rokov to malo teda problémy. K tomu sa musíme na budúce vrátiť a postarať sa o jasné znenie. Ähm, Ďakujeme. Dohodli sme sa, chcem vám povedať, na tom, že o 5.30 budeme hlasovať. Tiež sme sa dohodli, že kolega Pons sa k nám pridá, dostane 30 minút na výmenu názorov o Európskom programe pre rozvoj e, obraného priemyslu. To znamená, že by som veľmi rád túto tému skončil o 17. Takže máme teda podľa mňa 47 minút. Toľko som chcel povedať, aby ste vedeli približne, že koncentrácia na tému by nám veľmi pomohli. Ich habe zwei Wortmeldungen bisher. Ähm, Jan, willst du beginnen? Mám dve prihlášky. Jan, začneš? So, uh, yes, uh, uh, I'm really surprised. Not, uh, that... Som prekvapený. To, čo som počul, nie je niečo nové. Je to skôr niečo, čo, na čo sme si už zvykli. Na jednej strane hovoríme, že nemáme jednotu rozpočtu, že ho nekontrolujeme, nemáme demokratickú kontrolu. To čoraz viac e, je mimo akéhokoľvek demokratického dozoru, kontroly parlamentu. A na druhej strane počujeme, že chceme flexibilitu a tú flexibilitu tá si vyžaduje flexibilné nástroje. Takže ja si myslím, tá prvá poznámka bola no už bola otázka na adresu parlamentu. Chcete viac flexibility, tak potrebujete flexibilné nástroje. Nechcete flexibilitu, takže môžete zredukovať vonkajšie nástroje. Problém je v tom, prepačte, že to tak simplifikujem, zjednodušujem, kam smerujeme. Ideme do situácie, kde vonkajšie nástroje budú dvojnásobne veľké ako rozpočet a budeme mať malý rozpočet množstvo rôznych nástrojov, len preto, že sú flexibilné. Mali by sme naozaj mať nejaké rozhodnutie, čo chceme. Chcete rozpočet, prehrženiem to teraz pretaviť do rôznych nástrojov? Chcete vytvoriť nejakú kontrolu? Alebo chceme mať hlavný element, to je európsky rozpočet a nejaké doplňujúce nástroje okolo rozpočtu, ktoré sa budú meniť? Možno sú dočasné. Sú tu teraz, ale potom budú súčasťou rozpočtu. Ak niečo zastabilizujeme, bude to tu navždy. Takže čoraz viac vecí zvonka a menej, menej vo vnútri. 0,9, 0,8, čoraz viac. Čo vlastne chceme? Nie len parlament, ale celá EÚ. Túto otázku treba položiť Rade a parlamentu. Máte pravdu, ak chceme druhý element, ten rozpočet eurozóny, ak to bude niečo kvázi skryté ako rozpočet zóny, alebo skutočný rozpočet eurozóny, a ak ho chceme, už sa to viackrát spomenulo, pán Schäuble z Nemecka ako minister to povedal viackrát, že potrebujeme rozpočet eurozóny. Nová zmluva o eurozóne, na to, na to potrebujeme, čo chceme vlastne. Je to veľmi zaujímavé. Momentálne to e, nedáva odpovede, ak chcete celú situáciu e, tvárniť. Je tu časový rámec. Ten časový rámec sa skôr riadi e, e, časovým rámcom rady. Otázka znie, či dokážeme len prechodný VFR. Podľa mňa je to teraz oveľa jasnejšie. Vieme, o čom to je. Musíme nám byť jasné, čo vlastne naozaj chceme a čo navrhujeme. Pani Maletič a potom pán Böge. Ďakujem. Ďakujem za vašu prezentáciu a súhlasím s kolegom Janom, že toto naozaj je veľmi dôležitá vec pre nás. Všeobecný prehľad a počas vašej prezentácie ste zdôraznili pre európsku pridanú hodnotu. Už tak to je veľmi dôležitá téma a stále e, hľadáme definíciu a ako merať pridanú európsku hodnotu a v koheznej politike sme používali rôzne princípy, aby sa nám na záver podarilo nájsť, čo je pridaná hodnota, inteligentná špecializácia, tematická koncentrácia, meranie výkonu kondicionality ex ante, ale ten systém je natoľko zložitý, že zase nevieme, čo je pridaná hodnota novom období by sme mali zjednodušiť, e, pri, ako pridanú hodnotu merať a ako možno e, pridať ako bázu základný princíp, aby, ako e, na záver môžeme vydefinovať európsku prídenú hodnotu. Ďakujem vám tiež za váš pohľad na program. Skončili ste s tým, že hovoríme o jari 2020. Vtedy už chceme mať všetko pripravené na kohéziu. Na začiatku 21. roku bolo by dobre všetko mať hotové ku koncu roku 2019, začať implementáciu 21. E, bez toho tu budú tie sklzy v platbách, to prvá prezentácia veľmi dobre odprezentovala. Teda tá, to rozdelenie implementácie až na obdobie 14 až 20 vidíme rozdiel v tých jednotlivých zdrojoch. Ak sa chceme vyhnúť týmto rozdielom, mali by sme postupovať rýchlejšie, Posledný bod sa týka rozpočtu eurozóny. Súhlasím s vami, že potom toto je tak, že, sa, že ten európsky rozpočet zvýši fragmentizáciu a podľa mňa, ak chceme zaviesť rozpočty, euro, rozpočet eurozóny, musíme e, dosiahnuť, aby všetky e, členské krajiny boli v eurozóne a preto musíme zrýchliť e, konvergenciu, aby sme boli v eurozóne. To znamená, že musíme zvýšiť koheznú politiku, pretože kohezná politika, jej hlavným cieľom je znížiť rozdiely a podporiť konvergenciu členských krajín. Je to veľmi jasné, čo by mala byť náš hlavný primárny cieľ. Ďakujem. Teraz pán Böge. Ďakujem. Keď som vlastne počul to veľmi napínavé vysvetlenie právnej služby, tak som si spomenul nasledovné. Povedali ste, že rozhodnutie Európskeho súdneho dvoru použijem, kde sa hovorí o určitých opatreniach, E, určité opatrenia sú kompatibilné. Možno, že kompatibilné sú, ale politicky to nie, nie je najlepšie riešenie. A pokiaľ ide o transparentnosť, nie je to vlastne ani želateľné. Takže naozaj je tu problém. Vidíme tu určitých diskusí, či je to rozpočet o eurozóne a tak ďalej, iné opatrenia, na ktoré si, si spomínam Komisia je naozaj niekedy veľmi vieryhodná, pokiaľ ide o to, čo je platné a čo nie, podľa toho, ako im to vyhovuje. Napríklad potravinový nástroj, ktorý sme e, raz schvalovali pred e, roku 2000, rokom 2009, kde sme to tak pozliepali. A ja ako neprávnik som pri tom pocitoval naozaj určité výhrady. No a teraz otázka, kde sa vlastne dnes nachádzame, v, to, v tej súvislosti, kde citovala právna služba zmluvy, ja si pri, tu pripomínam, že keď zasadal konvent, náš e, už zosnulý poradca Tomáš Bubelák povedal, že teraz e, je Holandsko v núdzi. Pretože diplomati členských krajín chcú odobrať parlamentu rozpočtové právo, rozpočtovú právomoc. Tak, tomu, tak to bolo. Určité veci sa nám podarilo skorigovať a to tak, že sme posilnili úlohu tých troch predsedov a že sme zapojili odseky, odseky o tom, že všetci účastníci sa vyzývajú, aby postup bol jednoduchší, aby to bolo rýchlejšie, aby to prebiehalo rozumne. Tak toto zjednodušenie môžem povedať. Pre nás to bolo takto pri poslednom rokovaní v súvislosti so skutočnosťou, že rada tu môže jednomyselne rozhodovať až potom, čo pridelí svoj súhlas parlament. Zase zložitý postup s odvolaním na odseky, ktoré sa vytvorili ako určité úhybné materiály, ale potom sa povedalo, že chceme aj iný proces poradenský, to znamená v podstup nutne rýchlejšia integrácia, pretože na záver očakávame, že sa rozhodneme povedať áno či nie. Podobne to bolo i vo výbore pre, e, k obchodným zmluvám. Vtedy s terajším predsedníctvom poľským a cyperským sme poprvýkrát hľadali cestu konštruktívneho dialógu vrátane účasti na neformálnych zasadnutiach Všeobecnej rady. Toto treba intenzívne budovať, pretože budeme musieť stiahnuť skôr či neskôr v tej najostrejšej zbrani. Uh, ja, es gibt den Zeitplan von Präsident... No, hovorili sme tu o harmonogram predsedu Tuska a potom predseda rady Tusk by, tak povediať, s Európskou radou mohol viesť rokovania a samozrejme tam je zásadný problém a síce, že vytvorenie Európskej rady vlastne zmluva vytvorila novú inštitúciu. Ale v zmluve sa hovorí, the European Council shall not act in legislation, ale kým odborné rady nedostoja svojej e, zodpovednosti a kým v niektorých rozhodnutiach je jednomyselnosť, e, potom sa to posúva na vyššiu úroveň a ktorý odborný minister si dovolí proti rozhodnutiu alebo odporúčaniu ešte raz sa postaviť proti šéfom. Takže celé je to je ad absurdum. Nespochybňujem, že, je, samozrejme, že sú kompetentní v Európskej rade, alebo že tam sú kompetencie a ale uh, ide kvázi k akejsi parlamentarizácii na základe Euro- Lisabonskej zmluvy. A chcem to ešte raz podporiť, čo povedal Jan Olbricht. Otázka ambiciózneho konania a včas príjmať rozhodnutia k viacročnému finančnému rámcu, k s tým súvisiacim legislatívnym základom. To sa podarí iba vtedy, ak postupy z posledných eh, kôl zásadne zmeníme. A keď nie na základe návrhu komisie v máji, sa to celé potom mesiace ťahá na rôznych rokovacích gremiách rady. To si nemôžeme dovoliť. Okamžite, keď e, príde ten február, márec, musíme hlasovať v rozpočtovom výbore, vo februári je e, Európska rada, potom je plénum e, v Európskom parlamente, potom v maji. Musí to byť teda veľmi sústredený postup, konanie medzi inštitúciami, pretože inak tento ambiciózny harmonogram, ktorý vlastne chceme, nebude fungovať. A pán doktor Becker vlastne neprinesie sa, nepríde tá e, zmena. Parlament sa teraz pripravuje, potom e, sa skonštituje nový parlament a zároveň e, tam budú nominačné postupy týkajúce sa nových komisárov a tak ďalej. Čiže to by nám neprospelo. Je teda dôležité, čo sa udeje v ďalších troch až šiestich mesiacoch budúceho roku, na čom sa dohodneme, na akých e, dohodách, akých konaniach, postupoch a čo sa v končnom dôsledku aj dosiahne. No a samozrejme otázka pásrel, že rada môže rozhodnúť jednomyselne, eh, že pôjde na rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou. To mm, viaceré členské štáty nechcú, ale jedného dňa, keby sme sa odvážili, tak by sme bez ohľadu na to, o ktorú politiku ide, tak by sme zlyhali vzhľadom na vlastnú neschopnosť konať. Pred 1,5 rokom som mal v pléne dosť komplikovanú správu s kolegyňou Beres. A chcem povedať, že táto správa nemala za cieľ vytvoriť nejaké nové inštitúcie. Parlament, ktorý sa zaoberá eurom sedí tu, v tomto dome, pretože všetky krajiny smerujú k euru s výnimkou Dánska, keďže Británia už je mimo. No a teraz máme tú, uh, eh, teda, tú facilitu pre neeuro uh, eh, štáty alebo štáty mimo eurozóny, 50 miliónov, je to ako záruka a bolo by teda dosť primerané povedať, že všetci máme záujem, aby sa tá kríza takto nezopakovala, pripravujeme sa na novú krízu a teda môžeme hľadať cestu, e, vytvoriť nejakú rozpočtovú položku, nech už sa označí akokoľvek, ktorá bude slúžiť stabilizácii meny, najmä eurozóny, ale aj e, ostatným, kým ešte majú vlastnú menu. Takéto cesty môžeme schváliť a Netreba nevyhnutne ísť ďalej, pokiaľ ide o to rozhodnutie o vlastných zdrojoch, pretože sú tam aj tie assigned revenues a tam sa dajú zapojiť národné parlamenty do tejto zodpovednosti a e, môžu e, posúdiť aj vlastné ústavné súdy, čo sa týka napríklad toho európskeho rozpočtu a presunu kompetencií bez zmeny ústavy. A takto je možné vyvíjať potom silnejší tlak čo majú uh, národné aby boli aj národné parlamenty viac zapojené do tejto zodpovednosti a Európsky parlament je v celom tomto súkolí a ministri financí eurozóny prijímajú potrebné opatrenia na stabilitu. E, to je podľa mňa zaujímavá koncepcia a keď sa podarí v Nemecku zostaviť vládu, tak určite tie návrhy prezidenta Macrona sa budú intenzívne diskutovať týmto smerom. E, Ďakujem pekne. Pán Fernández a potom poprosím pána doktora Léneho. Ďakujem, pán predseda. Prvá otázka, no to je ten harmonogram. Asi by bolo užitočné využiť silu politiky komisára Oettingera, skúsenosti tohto komisára, takisto e, momentálna situácia v EÚ, aby sme teda uzavreli dohodu ešte v tomto legislatívnom období. na budúce, teda v budúcom legislatívnom období si určite na to necháme veľa času. Vždy sa tu hovorí o legitimite. Ak hovoríme napríklad o rozpočte na 5 rokov, ak sme vylúčili túto možnosť, vždy by to bola komisia, teda predchádzajúca mm, komisia, ktorá robí návrhy pre tú ďalšiu komisiu, pretože tie rokovania naozaj veľmi dlho trvajú. Aspoň teda dúfame, že mm, tam budú nejaké lehoty, že tam nepôjdeme do nejakého provizorného režimu. Vždy je tu ten problém. Moja otázka teda je, či si tiež myslíte, že by bolo užitočné v, tejto, v tomto legislatívnom období prijať finančný, viacročný finančný rámec. Druhá otázka, či je známe, koľko to predstavuje e, teda z národného produktu tieto finančné nástroje nástroje, všetky tie zverejnecké fondy, všetky fondy, ktoré sú mimo rozpočtu. Lebo áno, sme za jednotu rozpočtu, ale vieme aj to, že v členských štátoch e, majú všetko v hlave, teda tých maximálne 2% hrubého národného produktu a potom možno nejaké na 3. A ak teda do rozpočtu dáme to, čo je mimo rozpočtu, aby sme znížili rozpočet, tak je lepšie povedať nie, ale potrebujeme ich jednotu, ale treba pochopiť aj to, že keď do rozpočtu to dáme, tak e, je potrebné to mm, navýšiť o to, čo to predstavuje. E, to je z pohľadu demokratické kontroly bolo pozitívne, keby všetko bolo v rozpočte a transparentnejšie, ale aký to bude mať dosah? Čo to bude mať za následok? Nemôžeme dať do rozpočtu len na zníženie rozpočtu. Princíp jednoty rozpočtu e, tu nie je na to. A otázka eurozóny a rozpočtu pre eurozónu. Myslím si, že treba zmeniť meno. Hovoriť o rozpočte eurozóny. To sa neshoduje s tým e, e, návrhom komisie, pretože komisia teda urobí návrh, aby tu bol nejaký backstop pre bankovú úniu, pre reformy. Samozrejme, mohlo by sa to týkať aj fondu alebo nejakého teda eurozóny, alebo predvstupu eh, pre tie štáty, ktoré, sa chcú, ktoré chcú vstúpiť do eurozóny. Čiže ten názov nezohľadňuje všetky ciele. A rád by som teda si vypočul nejaký komentár k tejto otázke podľa možností. Er- e, než vám dám slovo, pán Len, ešte sa prihlásil pán kolega Depre, ktorý dostane slovo. E, stručne, pán predseda, keďže zdieľam veľa z toho, čo už povedali kolegovia. Jednak v prvom rade chcem povedať, že si veľmi cením vystúpenie našich rečníkov a rečníka, čo povedal na Margo európske pridané hodnoty, že to je dosť ťažký, ťažko definovateľná koncepcia, ale v každom prípade je to užitočná koncepcia, e, pretože slúži ako argument proti euroskeptikom. Dá sa povedať, že no viete, ale toto opatrenie má pridanú európsku hodnotu, ktorá je nespochybniteľná. Vždy uh, E, to dokážete nejako odôvodniť. Čiže e, tento pojem má určitú argumentačnú úlohu proti euroskeptikom, pretože ak by sme mali definovať európsku pridanú hodnotu určitej politiky, tak e, by sme asi dosť ťažko tu rokovali. A po druhé, bol by som veľmi obozretný, pokiaľ ide o súčasný stav toho o čom už môžeme rozhodovať v súvislosti s budúcim finančným rámcom. Väčšina štátov nechce sa zaviazať, kým nevedia, čo bude s Brexitom. A keby som bol ja šéf vlády, tak by som povedal, že predtým, než príjmeme nejaké finančné záväzky, chcem vedieť, že čo vlastne e, do kasy vniesú Briti. A ja by som teda bol veľmi obozretný, kým toto nevieme. A takisto ďalší prvok, kde by som bol obozretný, vstupujeme možno do určitej eh, politickej neistoty, dochádza k rôznym politickým eh, prelomom vo viacerých členských štátoch a vlády sú možno niektoré aj rezervované voči určitým eh, veciam, čiže musíme tie rozhodnutie príjmať, uvedomujúc si, že to bude ovplyvnené udalosťami, ktoré sa udejú od teraz do toho momentu rozhodnutia. Po tretie, čo sa týka rozpočtu eurozóny, ja mám veľké sympatie k takémuto rozpočtu, keby sa nazýval inak, ako povedal Jose Fernández. A to z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je, že si myslím, že ak eurozóna eh, nebude ako srdco, srdce Európskej únie, tak to vlastne e, poškodí celú úniu. No a potom fiskálna kapacita eurozóny je zaujímavý prvok pre viaceré krajiny vo vzťahu k tomu, čo chceme urobiť e, v súvislosti s obmedzením politiky súdržnosti. Čiže ak sa pomôže niektorým krajinám prostredníctvom politiky alebo nejakého rozpočtového prepojenia cez eurozónu, čiže Mohlo by to posilniť koherentnosť eurozóny a tie krajiny, ktoré chcú vstúpiť do eurozóny, ktoré chcú dostať tieto ďalšie prostriedky na štruktúrálne reformy, ktoré sú potrebné, tak to je pre nich vlastne pozitívne. Nebránite im ťažiť z súdržnosti. Poviete, že niečo, čo vstúpi do platnosti a má jasný cieľ, to môže byť žiaruce pre všetkých. Predstavme si, že pre niektoré krajiny povieme, že dobre, dáme prostriedky do kasy eurozóny, a by to bolo napríklad na tie fondy súdržnosti a e, treba nájsť e, nejaký deal, e, ktorý bude im prezentovať nové výhody pre tieto krajiny v perspektíve toho, čo, čo nastane. Globálne, čo sa týka cieľov, budúceho finančného rámca. Nebudem tu teraz vstupovať do tej mechaniky, aby sme sa zamýšľali nad tým, ako to celé zorganizovať. Pozriem sa na tie politické ciele. Som presvedčený, že politické ciele ehm, tam sa musíme, teda musí sa to posilniť ehm, vzhľadom na ten migračný tlak, ktorý sa nezastaví. Ehm, aj keď lepšie dokážeme kontrolovať eh, hranice, tie miračné tlaky sa nezastavia. Budeme konfrontovaní s hrozbami terorizmu, sme stále konfrontovaní a to sú nové ciele, ktoré mus, respektíve to sú nové fakty, ktoré musíme zohľadniť. Potom je tu deficit podpory pre EÚ, zo strany uh, más obyvateľstva vo viacerých krajinách. No a otázka je, ako uh, teda to dosiahnu v tom novom finančnom rámci. No musíme uh, hovoriť, že teda respektíve nemôžeme tu hovoriť o nejakom pilieri sociálnych práv, pokiaľ tam to nie je podporené finančne. A ak si teraz niekto kladie otázku, že na čo slúžia všetky tieto veci, ktorými sa venujú, tak robiť nejaké slavnostné prehlásenia a nič sa v končnom sledku nezmení. Takže nehovorí o našich cieľoch, ciele sú jasné podľa mňa, ale hovoríme o harmonograme, o tých modalitách, o tých prioritách, ktoré si chceme definovať, dohodníme sa na našich politických prioritách, nielen na tých mechanizmoch. Ďakujem. A teraz už pán rejiteľ Lene. Vážený pán predseda, ak môžem, zareagujem na aspekty jednoty rozpočtu EÚ. Myslím, že je jasné pre komisiu, že jednota rozpočtu má veľmi vysokú hodnotu a ak počas e, obdobia e, VFR podmienky neumožňovali iné riešenia, iba hybridné riešenia napríklad, tak e, toto je príležitosť pripraviť a vyrokovať nový finančný rámec, aby sa obnovil nejaký poriadok v tejto galaxii rozpočtových nástrojov. Chcem len vyzvihnúť jeden aspekt a to je čo máme ako špeciálne nástroje v nariadení VFR? A možno by sme v budúcnosti chceli medzi ne ešte niečo pridať. E, ja to chápem tak, že to je súčasť regulárneho procesu rozpočtu EÚ. Je to mimo stropov VFR, ale mobilizovať sa to dá iba rozpočtovým orgánom. E, a nemalo by to byť považované za nejaké satelity. Pre mňa e, je to súčasť toho regulárneho e, inštrumentária rozpočtového. E, s týmto princípom, takto skonštatovaným, že by sme mali mať čo najväčšiu jednotu rozpočtu, napriek tomu špecifická situácia ďalšieho viacročného finančného rámca si vyžaduje aj určité slova obozretnosti. A tu by som si chcel um, vziať príklad, tak povedať, z najstaršieho satelitu, ktorý sme eh, už 10 ročia tu mali. To je Európsky eh, fond rozvoja. Myslím, že komisia, rada, parlament za posledných 10 rokov pripravili moment, kedy Európsky fond rozvoja sa dá integrovať do regulárneho rozpočtu. Komisia je eh, v tuto angažovaná a pracuje s cieľom integrovať Európsky rozvojový fond do regulárneho rozpočtu EÚ. Avšak je jasné v týchto konkrétnych podmienkách, že musíme byť veľmi obozretní, ako postupujeme, aby sme zabezpečili, že integrácia EDF nezníži ani o cent dostupnosť rozvojovej pomoci Európskej únie. To by bolo v rozpore so všetkými deklarovanými politickými zámermi a to sa nedá ľahko dosiahnuť z dôvodov, ktoré sa vyskytli v predchádzajúcej diskusii, poukazovala to pani doktorka Rubio. Vlast, teda stroj vlastných zdrojov bude dotknutý stiahnutím Spojeného kráľovstva alebo vystúpením a e, strop na vlastné zdroje, ak by som teda mohol pána doktora Beckera vyzvať, aby aktualizoval svoju prezentáciu od roku 2016, od vstúpenia do platnosti nového systému účtovníctva e, ESA 2010, ten strop na vlastné zdroje je 1,20 e, hrubého národného produktu EÚ, čiže 1,20 a e, tento strop v absolútnych číslach zásadne zníži sa, ak sa bude počítať na základe EU27. A preto sa to opäť stane reálnym obmedzením ročného rozpočtu, berú z dovahy všetky, všetky záväzky, ktoré treba zaručiť, e, ktoré sú vlastne pod e, tými vlastnými zdrojmi. Čiže preto sa musíme zamyslieť nad tým, ako zabezpečiť, aby na integráciu Európskeho rozvojového fondu, aby sa to mohlo udiať, a ako e, bez znižovania dostupných fondov na rozvojovú politiku a či naozaj to vy zvážite tak, že je možné vysvetliť členským štátom, že asi budeme musieť zvýšiť strop na vlastné zdroje e, za účelom integrovania nástrojov, ktoré boli mimo e, tejto galaxie a chceli by sme ich z dobrých rozpočtových dôvodov mať vnútri. Ale asi to nebude ľahká komunikácia vysvetliť, že by sme museli zvýšiť e, strop na vlastné zdroje presne z tohto dôvodu. A napokon ešte jedna podmienka týkajúca sa harmonogramu. E, môj komisár, teda komisár Oettinger, je veľmi odhodlaný motivovať radu a parlament, aby e, rokovania prebehli rýchlo, aby e, sme mali úspešný e, záver, aspoň pokiaľ ide o e, zdroje VFR er v tomto volebnom období. Ďakujem. Dankeschön. Um... Ďakujem. Pán Pons prišiel, takže som odhodlaný dať mu o 17. slovo. Máme ešte 15 minút. A ja by som vás teda, pán doktor Becker, pán Crow, nie? A Jan Olbricht. Takže začne pán doktor Becker. Aby ste sa možno vyjadrili, komentovali, zhrnuli, odpovedali. Nech sa páči. Ďakujem pekne za tie otázky. Budem stručný, pokiaľ ide o pridanú hodnotu. Ako som povedal, je veľmi náročné definovať ju, Komisia mala dlhý proces, keď sa snažila tento princíp definovať a myslím, že v roku 2009, v roku 2010 to bolo a uverejnili v roku 2011 eh, pracovný dokument a záver bol, môžete nájsť pridanú hodnotu, keď sa pozriete na čísla viacročného finančného rámca. Čiže to je pridaná hodnota výsledok eh, rokovaní je európska pridaná hodnota. Pokiaľ ide o eh, časový harmonogram, predložil som skúsenosť eh, z posledných rokovaní a pokiaľ transponujete tento starý časový harmonogram na dnešnú situáciu novú, tak bude to začiatok roku 2020 alebo vyplýva z toho, že by to bol začiatok roku 2020. Ak chcem byť realistický, tento parlament nebude rokovať o číslach. Aby to som povedal jasne, pretože členské štáty nemajú pocit, že budú môcť e, dosiahnuť e, kompromis koncom budúceho roku. pokiaľ ide o rozpočet eurozóny alebo fiskálnu kapacitu, stále nie je jasné, ako by ste používali túto e, kapacitu, aké sú úlohy takéhoto rozpočtu, je to iba nejaká kapacita, ktorá má financovať e, národné reformy, alebo je to mm, povedzme 1, 2, 3 eur, e, GNI eurozóny, aby sa financovali kontracyklické e, programy, aby sa stabilizovala eurozóna, aby sa e, takým spôsobom riešila politika v eurozóne. To je ešte iba príklad, ale keď sa pozrite na posledný e, príklad, v Paríži je rozhodne tá myšlienka toho rozpočtu eurozóny a v tom prípade vytvoríte rozpočet, ktorý bude mať viac ako 250 miliónov rok, eur každý rok a to znamená, že to takmer bude dva, krát väčší ako súčasný rozpočet pre euro na, na eurozónu eh, alebo na mm, súvisiace otázky. Pokiaľ ide o existujúce eh, priority výdavkov, výdavkov, eh, výdavkov tak znamenalo by to, že sa zvyšuje a z, z, z netransparentnosť a posilňuje sa e, fragmentácia, aby som to povedal politicky, potom z môjho pohľadu je veľmi jasné, že kde by e, bol e, hlavný ten hlavná sila európskej politiky. Ďakujem. Just, just very short. Ja, ďakujem pekne, veľmi stručne, ďakujem pekne. A páčia sa mi tie pripomienky na úvod teda, že pridaná hodnota je zaujímavá, ale nemôžeme spraviť e, z toho náš cieľ. Pridaná hodnota nemôže byť konečný cieľ. Pridaná hodnota je niečo, čo treba použiť na to, aby sa ten cieľ dosiahol. Ale ak poviete, že našim cieľom je lepšie pracovať, to nie sme veľmi ambiciozní. Spravme niečo, čo má hodnotu. To znamená, že doteraz sme robili niečo, čo nemalo hodnotu, alebo nebolo to veľmi hodnotné treba to robiť lepšie, takže to neznie veľmi ambiciozne a nemyslím si, že celý Euró- celá európska politika je iba o tom, aby sme presvedčili e, našich občanov, že nemajú byť populisti. To je jeden prvok. Druhý prvok. My sme tu politická komora. Čo presne chceme dosiahnuť? Chceme, aby bol komunitárny systém alebo medzivládny. To je tá hlavná otázka. Ak je to princíp čisto e, mimovla- e, medzivládny, tak e, nepotrebujeme ani takýto rozpočet európsky, dokonca ani, ani len Európsky parlament. Teraz citujem bývalého prezidenta Českej republiky, ten tiež povedal, netreba Európsky parlament, pokiaľ je to medzivládna záležitosť. Ľudia mm, to reflektovali nejakým spôsobom. Takže nejde o tie čísla. Je to otázka budúceho modelu práce. My treba, treba aby sme využili nástroje na ten dosiahnutie toho modelu EÚ, ktorý chceme vidieť a za ktorý bojujeme. To je podľa mňa jednoznačná vec a práve preto by sme sa mali pýtať, čo je tá vec, ktorá je flexibilnejšia, ktorá lepšie môže zareagovať, aká je dynamika, aká je proporcia medzi jedným a druhým. Toto je veľmi dôležitá vec. Tretí prvok. Ďakujem za to, že ste nám povedali, čo je to rozpočet eurozóny. To ste napísali, môžeme to nazvať ako to chceme e, nazvať, môžeme to schovať pod rôzne názvy, ale toto je vlastne eurozóna. Je to ten istý nástroj ako je e, vlastne iná časť európskeho rozpočtu, e, ale iba pre niektoré krajiny. Takže povedzme pravdu. Povedzme, že rozpočet Európskej únie bude pre niekoho a tá druhá časť bude pre niekoho iného. Takže je tu jedna politika, druhá politika. Takže ak máme koheznú politiku pre ne euro, bude to v rozpočte. Pokiaľ to bude niečo podobné pre e, krajiny mimo kohezie, ako niečo v prípade tohto e, e rozpočtu eurozóny, tak e, tiež to niečo vyplýva. Takže aby som to zhrnul diskusia o MFF v skutočnosti nejde o peniaze. Táto diskusia v skutočnosti diskusiou o budúcnosti Európskej únie a o tom, čo naozaj chceme dosiahnuť. Iba rozmýšľame nahlas, čo ako by sme chceli do rozpočtu dať e, nejaký jazyk e, politického uvažovania. Ďakujem. Vielen herzlichen Dank. Ähm, ich bedanke Ďakujem pánom, pani Rubio, pánu Beckerovi. Ďakujem za ich vstupy takisto našej právnej službe. Bolo to veľmi informatívne. Ďakujem za živú diskusiu. E, sme o 7 minút dokonca rýchlejší, než som plánoval. Pán González Pons, ak ste pripravení, môžete, môžeme prejsť k vašemu bodu a vy ako spravodajca môžete pohovoriť na tému rozvojový program pre Európsky e, obranný priemysel. Ďakujem pekne. Predstavím stanovisko tohto výboru ako pridruženého výboru, pokiaľ ide o Európsky program priemyslového rozvoja v oblasti obrany. Tento program má byť prioritou pre všetkých, pretože jeho cieľom je e, zaručiť nezávislosť Európy. Technologický leadership je veľmi dôležitá vec a mala by to byť dôležitá vec aj pre nás a mala by to byť vec, ktorá podporuje spoluprácu, tak aby sme maximalizovali výsledky a kvalitu členských štátov, keď e, investujú do obrany. Standardizácia E, vybavenia našich armád je veľmi dôležitá, pokiaľ chceme hovoriť o spolupráce medzi e, jednotlivými e, vojenskými zložkami a to sa našťastie, našťastie posilňuje cez rôzne nástroje, ktoré tu máme, napríklad ten, perfect, ten permanentný systém, ktorý tu máme na novo podpísaný. Momentálne nám tu chýba spolupráca tak, ako by sme si ju úplne predstavovali a to sú milióny až stovky miliónov eur, o ktoré E, o ktoré prichádzame, 80% e, tenderovania v oblasti e, obrany prebieha na národnej úrovni, to znamená, že dochádza k duplicite, zbytočnej duplicite, pokiaľ ide na naše investície. Program sa sústreďuje najmä na financovanie dizajnu produktov, komponentov a technológií v oblasti obrany, na definíciu technických špecifikácií, ktoré sú spoločné, na vytvorenie prototypov a skúšok, na kvalifikáciu, certifikáciu a takisto na štúdie táto aktivita by mala e, o, mm, za každým mal e, obsahovať spoluprácu minimálne troch podnikov v minimálne dvoch členských štátoch. E, máme tu sumu 500 miliónov eur, ako to navrhuje komisia na roky 2009 až 2020, táto suma si myslím, eh, pardon, 19 až 2020 a myslím, že táto suma je primeraná. Ale táto eh, suma by mala ísť z marže finančného rámca, pretože nemôže sa stať, že nové iniciatívy, ktoré sú prospešné pre všetkých, sa budú financovať eh, tak, že sa budú škrtať iné položky, ktoré nejako nesúvisia s touto novou položkou. A nesmieme zabúdať ani na malé stredné podniky, ktoré sú motorom nášho hospodárstva a chcel, som vás poprosiť, aby minimálne tam bola nejaká kategória projektov, ktoré by boli venované práve takýmto malým a stredným e, podnikom alebo pre nich určené, tak aby sme zabezpečili, že minimálne 20 celkového rozpočtu pôjde do týchto malých a stredných podnikov pokiaľ ide o lepšie uplatnenie tohto e, programu v rámci stanoviska, prosím, aby e, komisia mala možnosť príjmať delegované akty, pokiaľ ide o pracovný program. Deadline pre pozmeňovacie návrhy je 7. decembra o tretej po obede a potom e, v zásade iba rád zareagujem, ak budú nejaké návrhy, otázky, e, raz odpoviem. Ďakujem. Ďakujeme vám, pán Pons. Hlási sa len jeden rečník a to som ja sám. Nie, predsa len pán Kelmel. Tým chcem povedať, že som vás ale predsa len videl. Ešte som niekoho prehliadol. Pán Denano. Pohovorím obsahovo. Nie z pozície predsedu, ale ako e, poslanec tohoto e, parlamentu za SAD ako zastupca SPD z Nemecka. Nemôžem hovoriť za sociálno-demokratickú frakciu, nie som ani tieňový. Avšak diskusia SPD k tomuto programu e, nadniesla progr- body, ktoré by som tu rád pertraktoval. To znamená, vnímam túto podstatu tohto programu ako problematickú. Je tu konflikt e, medzi e, právnym základom, ktorý zvolila komisia, kde ide o priemyselno-politickú iniciatívu a v ďalšom odseku e, zmluv, e, kde EÚ e, aktivity v oblasti obranného sektora sú zakázané, rovnako ako v oblasti Horizontu 2020. A to sa nesmú v túto použiť. Nemáme teda Máme teda pochybnosti, pokiaľ ide o platnosti zvolenej, zvoleného základu. To dá na, ponúkam na úvahy. E, po druhé, potom si myslím, že potenciál úspor, ktorý sa tu spomína, je len teoretický potenciál. Bol som ešte len asistentom jedného z poslantov, poslancov a, a ešte len vznikal spoločný trh a už vtedy bola Európska smernica pre stavebný sektor, sektor stavebníctva. A bolo jasné už vtedy, že keď v Európs- európskom stavebnom priemysle e, zjednotíme určité veci, že získame obrovský potenciál synergií a úspor. A dámy a páni, Európska únia sa nedokázala dohodnúť ani len na spoločnej e, norme pre elektrické zásuvky. E, má po dlhých mesačných diskusiách medzi od, odborníkmi, aké zásuvky e, sú tie správne pre EÚ, tak celá táto diskusia skončila s lakonickým poznámkou, e, že tieto veci e, netreba celoeurópsky zjednocovať, ale bolo to zmetené zo stola. Teda tam, kde členské krajiny začnú chrániť svoje sektory moje podozrenie je také, že u obranného priemyslu e, zbrojárskeho je to ten prípad. Zažijeme situáciu, kde každá vláda bude sa snažiť svoje vlastné zbrojárske sektory chrániť pred nevýhodami konkurenčnými, pretože tu ide o sektor, kde za normálnych okolností neexistujú iní zákazníci než štát samotný. minimálne tri firmy z dvoch členských krajín, keď sa zúčastnia. No však to je samozrejme predpis, ktorý je potrebný. Ak by došlo k medzinárodnej e, spolupráci, tak by Európa vôbec nemala dôvod tu konať. A posledný bod, tu súhlasím so spravodajcom a veľmi sa teším na vaše, vašu pozíciu, pán Pons. Je to otázka financovania Šokovalo ma, keď nám komisia nie v, tu v tejto sále, ale v tomto výbore predložila finanč, e, e, základ financovania a všetko to, čo práve v súvislosti s viacročným finančným, finančným rámcom a nedostatečnými točnými finančnými e, zdrojmi sa ešte posilní, keď vytvoríme nový program, ktorý by mal mať potrebu veľa financí. Preto tu moja E, prozba i mojej delegácie, mojej delegácie nemeckej, že my by sme tento program vedeli akceptovať len, ak bude jasné, že rada na to dá čerstvé nové zdroje na financovanie. Ďakujem, e, pán predseda. I ja ďakujem spravodajcovi za jeho prednášku a bezprostredne nadviažem na vaše pochybnosti, pán predseda. Táto otázka jednoducho není domyslená do detajlov. Akokoľvek pekne toto totiž znieje, je to len teória, pretože jedna vec by nám mala byť jasná. Už teraz pri objeme obstarávania v členských krajinách eh, nehovoríme o drobných eh, o, o trusinkách, ide o miliardy v národných štátoch e, sa nikto nezamýšľal nad tým, že tieto veci by sa mali robiť čo najhospodárnejšie z pohľadu e, dobrej kupnej ceny za dobrý výkon. Takže ja si myslím, nemyslím si, že dobrá vec by sa nedala ešte zlepšiť, ale ten princíp podľa mňa ide s nesprávnym smerom, keď teraz povieme, že e, keďže je to európske, musíme vytvárať klastre. To nie je pre mňa zjednotenie, ani nie je to viac hospodárskej súťaže. Mne to znie na ešte viac byrokracie. Zasa zavedieme e, predpisy, ako má vzniknúť takáto ponuka. Bolo by to oveľa šarmantnejšie, keby to bolo na dobrovoľnej báze, aby sa dobrovoľne spájali takéto tendre a členské krajiny by mohli participovať tieto príklady, že členské krajiny EÚ používajú viac e, e, systémov zbraní než náš partner USA, to je dobrý argument, ale treba samozrejme reagovať, či členské krajiny sú ochotné v budúcnosti mať jednotné systémy zbraní. Ak totiž nie sú, tak tu môžeme mať spoločné obstarávanie, ale nebude to v praxi fungovať. Teda treba naozaj e, e, zvažovať, čo sú ochotné členské krajiny vôbec zjednotiť. Pretože len vtedy budeme môcť spoločne obstarávať. Ale toto obstarávanie potom musí vychádzať od členských krajín a my ako EÚ vytvoríme len rámec, v rámci ktorého členské krajiny môžu nakupovať čo najefektívnejšie. Pri takýchto objemoch by to vlastne znamenalo, že, že u veľkých miliardových e, objemov e, odpadnú e, zákazky a tu treba vedieť povedať, že tieto firmy potom nemožno ani chrániť, pretože inak potom by to bolo nepochopiteľné, že na jednej strane hovoríme, že chceme efektívne nakupovať a keď zbrojárske firmy nevedia predávať v rovnakom objeme materiál, ako doteraz musíme platiť dotácie. Takže i tu treba to premyslieť až do detailu. Nie je to také jednoduché, ako si to možno predstavujete. Teraz pán Denano. Ďakujem. Je pravda, že je tu množstvo otázok právnických, technických, normatívnych, finančných samozrejme. Ja si však myslím, že treba v tejto otázke trošku pokročiť. Je tu hrozba. Američania e, prestali sa angažovať a my tu vidíme, že Európania sa začínajú zaoberať ochranou a bezpečnosťou. Mňa to všetko zaujíma. Pokiaľ sa to týka myšlienky, že Európska únia by mohla mať viac spolupráce v oblasti obrany už sme hovorili o výskume, teraz je tu priemysel, výroba, zbrojárstvo, ale netreba tu vyliať e, to e, dieťa i s vaničkou pri tejto otázke obrany. Je dôležité povedať, že ak, ak by veci boli jednoduché, asi by sme to tu nediskutovali, asi by už bolo tu riešenie. Jedna z hlavných obav je otázka financovania. Nepostačuje to vzhľadom na potreby, ktoré máme a treba čo najrychlejšie si uvedomiť nevyhnutnosť poskytnutia skutočných súm treba vnímať právnické, technické problémy a finančné. Treba v dobrom smere ale aj pokročiť. Ďakujem. Frau Hohlmeier, bitte. Pani Hohlmeier. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegyne a kolegovia, ja síce mám pochopenie, pretože sa stiažujeme na predošlé mechanizmy, ako sa doteraz zaoberá, riešilo obstarávanie, ako sa od, ohraničovali členské štáty a tak ďalej a tak podobne. Ale v končnom úsledku to nemôže znamenať, že teraz povieme, no tak ostaneme pri tom, a jednoducho nič nezmeníme. Myslím si, že vyvodený dôsledok musí byť, že budeme hľadať mechanizmy, ako zmeniť tento stav a keďže je tu tá rastúca hrozba, keďže sú zmeny v e, zahranično-politickej a obrannej oblasti, tak e, budeme musieť obstarávať viac, e, budeme musieť viac vyvíjať, takže musíme sa zamyslieť aj nad tým, ako niečo robiť aj efektívnejšie a na druhej strane ako to, čo je ešte potrebné, môžeme zafinancovať a čo z toho môžeme urobiť spoločne na európskej úrovni, čo sa e, upraví oddelenie členskými štátmi. Preto tento e, prístup, ktorý zvolil kolega e, González Pons, považujem za správny, takže musíme začať. To nie je posledný krok, to je prvý krok, ktorý teraz urobíme. A určite nevyriešime všetky otázky, ale je to teda prvý krok správnym smerom a potom budú nasledovať ďalšie kroky, o ktorých potom budem musieť diskutovať, ktoré budem musieť analyzovať. Mm-hmm. Ďakujem pekne. A poprosil by som komisiu, aby sa vyjadrila. Ak je tu niekto za komisiu, kto by sa chcel vyjadriť, pán Rogel. Ďakujem, pán Gajer. Ďakujem poslancom tohto výboru za zaujímavú diskusiu. Ako e, predstaviteľ DG rozpočet sa obmedzím vo svojich pripomienkách na otázku financovania, to je naša oblasť expertízy a určite to zaujíma aj poslancov tohto výboru najviac. E, ja si veľmi živo spomínam, že v júli som prezentoval návrh e, komisie poslancom tohto výboru a mm, pozostával teda z návrhu financovať tých 500 miliónov zo 75% rôznymi presunmi v rámci kapitoly 1a a 25% z nealokovanej marže. Bolo jasné, že tento návrh nebol jednohlasne privítaný v tomto výbore. Spomínam si veľmi živo na vystúpenia pána Fernandeša a ďalších a teda je jasné, a chápe to aj komisia, že parlament bude hľadať finančný kompromis, kde bude podstatne menej presunov než v tom komisie. Avšak ja by som upriamil pozornosť poslancov na tú skutočnosť, že aj zo strany rady tá pozícia sa zdá sa ako si k spevňuje, alebo je taká ešte nepodanejšia. Takže sú pripravení na tých 100% presunov alebo pre, pre uh, loženia. Nemôžem predbiehať, eh, akú pozíciu rada zaujíma, ale takto teda my vnímame, že sa to vyvíja. A je to v kontrakte s pozíciou, ktorú zaujala rada pri predchádzajúcich rokovaniach napríklad o FC, kde rada e, vychádzala z akceptovania návrhu komisie, aby teda 75% e, boli tie presuny. Takže e, z pohľadu rady tak povediac je ich pozícia ešte pred tými rokovaniami taká zafixovanejšia a bude veľmi ťažké rokovanie. O tomto návrhu my sme samozrejme ako vždy pripravení predkladať kompromisné návrhy, aby sme pomohli rade aj parlamentu dosiahnuť dohodu. Pri tomto veľmi dôležitom návrhu ďakujem. Ďakujem, pán Orie. Aj generálne riaditeľstvo GROW je tu zastúpené. Neviem, či sa niekto za GROW chce vyjadriť. Merci beaucoup. Euh, simplement une remarque. Ďakujem. Len taká pripomienka k dôležitej otázke právneho základu. Um, treba rozlišovať medzi zmluvou o fungovaní EÚ článok 173, ktorý je základom tohto návrhu, a v zmluve o EÚ. Čiže v zmluve o EÚ sa hovorí o využití rozpočtu spoločenstva na financovanie operácií v oblasti obrany. A preto tento program vlastne nevychádza zo zmluvy o, fungo- o, o EÚ, ale vychádza z článku 173 zmluvy o fungovaní EÚ a teda to je ten právny základ, ktorý hovorí aj o konkurencieschopnosti priemyslu. Cieľom programu nie je financovať obranu. Cieľom je financovať priemysel a rozvoj priemyslu. Komisia nenavrhuje, aby sa išlo ďalej, nenavrhuje financovanie na získanie kapacít, čo je vo výlučnej právomoci členských štátov. Myslíme si, že je to kompatibilné so zmluvou a je pravda, že program to neumožňuje, financovať teda obranný priemysel a preto e, teda nevychádzame z tohto, ale máme iný právny e, základ To je teda to na- nariadenie. Horizon 2020, ale zmluva nevylučuje mhm. financovanie výskumu v oblasti obrany. A myslíme si, že toto nariadenie vlastne umožňuje realizovať to, čo sa eh, predpokladá v rámci tohto vývoja. Ďakujem pekne za vysvetlenia. Na záver ešte raz dostane slovo sa. pán González Pons. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom za rozpravu. Myslím, že to je iba prvá rozpráva, ktorá prebehne k tejto téme a bude ich ešte určite veľa a budú zaujímavé. Očakávam pozmeňovacie návrhy všetkých kolegov, aj pripomienky, ktoré nám umožňa vytvoriť taký text, ktorý by nakoniec tento výbor mohol schváliť. Sú tu štyri veci, ktoré by som ale chcel vyjasniť. Poprvé, nie je to dokument o európskej obrane. Nediskutujeme tu o tom, či možnosť alebo opcia Európskej únie je ísť smerom k európskej obranej politike áno alebo nie. Toto je stanovisko, rozpočtové stanovisko o tejto politike a tá politika samotná, tá sa rozhoduje inde. Nie je to naša úloha tu hovoriť na našom výbore o tom, či treba e, podporovať e, európsky opravný priemysel, e, obranný priemysel alebo nie. Iba ako rozpočtový orgán e, E, by sme mali sa vyjadriť k téme, o ktorej e, gestorský výbor, čo je iný výbor, e, o tej téme rokuje niekde inde. Takže chcem iba, iba aby všetci rozumeli tomu, že nehovoríme, nehovoríme tu o nákupe materiálu, hovoríme o výskume. Nehovoríme o tom, že by sa mal nakupovať alebo tendrovať takýmto spôsobom materiál, konkrétne produkty, zo strany či už EÚ alebo členských štátov. Ide iba o to, aby e, tieto mm, podniky mohli vykonávať spoločne výskum tak, aby sa mohli znižovať náklady pre členské štáty. Po tretie, e, z hľadiska rozpočtového je zjavné, že spoločné, e, spoločný výskum šetrí peniaze, pretože dnes dávame veľa peniazy do výskumu a do vývoja. E, v obrane je to možno 28 krát, respektíve 27 krát. A keď tieto peniaze vynaložíme jedenkrát, usporíme. A ten príklad, ja viem, že nie je úplne ekvivalentný, ale predstavte si, aké náklady by mala americká armáda, keby e, výskum obrany v Amerike nebola federálna záležitosť, ale záležitosť každého amerického štátu z tých 50. A mali by e, namiesto výskumu tankov jedného by mali 50 alebo 51 a dnes e, dáme viac peniazy ako Rusko do výskumu v obrane a pritom e, naše, e, naša obrana ako taká, ten výsledok je slabší ako v prípade Ruska. A na záver ešte pre radu a pre komisiu chcem povedať e, niečo v duchu toho, čo povedal aj pán predseda výboru. A to síce, keď hovoríme o spoločnej politike výskumu v oblasti obrany, je to preto, aby sme vytvorili um, úsporu, alebo aby sme vygenerovali nejakú úsporu a tá sa neprejaví v európskom rozpočte, ale v rozpočtoch členských štátov samotných. Nedáva zmysel zároveň povedať, že treba robiť spoločný výskum v oblasti obrany, aby došlo k úspore v rozpočtoch členských štátov a že fondy na toto majú prísť z európskeho rozpočtu, alebo tie financie. Pokiaľ k úspore dojde v národných rozpočtoch, tak aj národné rozpočty by mali byť tie, ktoré k tomu prispejú a nemali by sa z toho, e, nemali na to ísť peniaze e, z európskeho rozpočtu. Čiže národné rozpočty tie budú týmto spôsobom e, sporiť alebo šetriť peniaze, takže aj ten príspevok k tomu úvodný by mal byť z ich strany. Čakám na vaše stanoviska v najbližších dňoch a dúfam, že potom prebehne vážna a seriózna diskusia, pretože táto téma si to aj vyžaduje. Ďakujem. Ähm, Ďakujem, pán González Pons. Takže podarilo sa nám, ešte sme trošku predbehli čas. A keďže kolegovia uh, počítajú s tým, že začneme presne o 17.30 a teda ani skôr neprídu, navrhujem, aby sme teda o 17.30 na 12 minút prerušili schôdzu a potom 17.30 začneme hlasovať. Ďakujem pekne. That gives me chance. Yeah.

Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie freundlicherweise Platz nehmen. Kolegyne, prosím, keby ste sa pousádzali aj kolegovia. Mohli by sme začať s hlasovaním. Sie wissen, dass wir im Abstimmungsverfahren... Viete, že v tomto hlasovaní potrebujeme hlasovacie karty karty. Dúfam, že ich máte po ruke. Vidím, že e, veľa z vás už ich má po ruke. Je tu niekto, kto nemá hlasovaciu kartu. Že by sme teda mali dávať pozor na to, ako zdvíha ruku. Nie. Takže urobíme hlasovanie na skúšku. Napríklad, či, sú toho, či ste toho názoru, že som doteraz schôdzu viedol vynikajúco. Ak ste toho názoru, že som viedol schôdzu vynikajúco, tak vás prosím uh, hlasovať. No. Ale niekto musí otvoriť hlasovanie. OK. Dobre. Takže otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Zdá sa, že áno. Končím hlasovanie. No 17 je toho názoru, že som dobre viedol schôdzu, traja sú tuším proti a deviati sa zdržali, ak to dobre vidím. No, dobre, Timo, z mojej vlastnej delegácii toho si zapamätám. Dobre, ale takže môžeme hlasovať. Nie tu nejak veľa kolegyň a kolegov, takže poďme, nie je tu nikto naviac, takže poďme na tú prvú vec. Prvé hlasovanie. Nie. Takto. Najprv skonštatujem, že máme tu celý balík hlasovaní čo je v súvislosti s výsledkami zmierovania z piatka večera. Dnes ráno sme to politicky prebrali, takže malo by to byť jasné, ako sa k tomu teraz postavíme. Prvá e, súvisí s tým zmierovaním, teda prvé hlasovanie. Pozícia parlamentu bola, že pozmeňovací návrh nie, pardon, ospravedlňujem sa predseda, takže to je šestka k rozpočtu 2017. O tom budeme hlasovať, keď budeme mať uspokojivé riešenie a je tomu tak. Či nie? So, deswegen... Takže, teraz poďme hlasovať o mojej správe opravný rozpočet číslo 6, pozmeňovací návrh 1, k oceku 1, kto je za, 1 proti, viac, takže zamietnuté. Pozmeňací návrh 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňací návrh 3, kto je za, proti, zamietnuté. 4, kto je za, 5 proti, viac, teda zdržal sa niekto, nie, Zamietnuté. Takže záverečná správa. Menovite hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ja, ja. Aso, entschuldigung. Pardon, pardon, moja chyba, takže mi práve povedali, že korektne som ešte mal povedať, že v tej správe sú dve technické. Musíme teda v odseku 5 po slovo tense musí byť amounted namiesto amounts a následujúce slova v odseku 6 sa z aktuálnych dôvodov vyškrtnú as part of a global agreement covering also the 2018 union budget. To sú dve technické opravy, ktoré sem, um, ktoré treba vysloviť, aby bola správna zapisnica. Takže v tejto podobe, kto s tou správou chce súhlasiť, poprosím, aby pri menovitom hlasovaní teraz eh, hlasoval za. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Takže koniec hlasovania. A teda 32 za, 2 proti. Blahoželáme spravodajcovi. E, nikto sa nezdržal. Ďakujem. E, takže teraz jedno hlasovanie o veci, ktorá súvisí s výsledkom zmierovania, čiže je to hlasovanie o mobilizácii e, tej marže na nepredvydateľné na rok 2017. pravda, je Siegfried Muresan a môžeme to odhlasovať elektronicky, takže otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Áno, takže koniec hlasovania. 30 za, 2 proti, 2 sa zdržali prijaté. Teraz správa pani Vajdere, eh, Európsky fond Solidarity, iba jedno hlasovanie elektronicky, otváram hlasovanie. Teraz hlasovali všetci, končím hlasovanie. 32 za, 2 je proti, prijaté. Blahoželáme pani Aj Vajdere. Potom e, mobilizácia marže na rok 2017, marže na nepredvídateľné, takže to opäť súvisí s mojou správou na rok 2017. A opäť jedno hlasovanie, takže kto je za? Nie, pardon, pardon. Takže, hm, nie, pardon. Máme tu tri návrhy na mobilizáciu marže na nepredvidateľné. Návrh 1 k oceku 1. Kto s tým chce súhlasiť? 1, 2, 3, 4. Kto je proti? Viac. Kto sa zdržal? Nikto. Takže zamietnuté. sa návrh 2. Kto je za? Tiež vidím 4. Kto je proti? Viac. Kto sa zdržal? Nikto. Zamietnuté. Potom sa návrh 3. Kto je za? Proti 4 a 5. Kto sa zdržal? Nikto. Prijaté. Záverečné hlasovanie opäť elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Takže táto marža bola schválená 30 uh, eh, hlasmi za, 3 proti, nikto, jeden sa zdržal. Takže ďakujem. A teraz správa pána Popu o Európskom fonde globalizácie pre e, malý obchod vo Fínsku. Je tam niekoľko pozmeňovacích návrhov a začnem pozmeňovacím návrhom 2. Ample, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 3. Tiež Ample, kto je za? proti, zdržali sa prijaté 4 empl za, proti, zdržali sa prijaté 5 Petri Sáremák, to je za, proti, zdržali sa prijaté 6 empl za, proti. Ešte elektronicky si to preveríme. Otváram hlasovanie. Eine Stimme fehlt. Ešte jeden hlas chýba. Okay, wenn jemand nicht... Dobre, ak mne to nechce, tak to je tiež prejavenie. Aha, už odhlasoval. Dobre, koniec hlasovania. Takže zamietnuté, 19 proti, 14 za 1 sa zdržal. Teraz budeme pokračovať pozmeňacím 7, Ample, to je za, proti, zdržali sa, prijaté 8, Ample za, proti, zdržali sa, zamietnuté 9, Ample, kto je za, proti, prijaté. A, uh, jednotka Petri Sarema, kto je za, proti, prijaté. Záverečné hlasovanie. A pozmeňovací návrh 6 sme vynechali. OK. Ich kann mich auch erinnern, dass wir zwei... No, mám pocit, že sme No, o tom hlasovali. Bolo hlasovanie proti, teda bol zamietnutý, tak si to spomínam. Ja som vášho názoru. Pokoj zachovajte. Záverečné hlasovanie, správa pána Popu, elektronicky, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 31 za, 3 proti, nikto sa nezdržal. Blahoželáme spravodajcovi. Potom máme druhú správu k Európskemu fondu pre globalizáciu. Teraz je malo obchod v gréckej provincii Atika. Spravodajkyňou je pani Vieux. A máme tu niekoľko pozmeňovacích návrhov. Začnem návrhom 2 MPO, kto je za. Proti. Zdržali sa prijaté. Máme tu kompromis 1, kto je za. Proti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 Koniec hlasovania. Správa je 31 hlasmi prijatá. 3 hlasy proti, blahoželáme. A teraz správa pána Novakova o implementácii e, iniciatívy zamestnanosť mladých. A začneme pozmeňovacím návrhom 7 pána Komela, kto je za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 8 za, proti, zdržali sa, prijaté 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Potom tu máme ústny pozmeňovací návrh od spravodajcu. Pán Novakov, chcete k tomu niečo povedať? Ani nie, dobre. Sú nejaké výhrady? Nie. Takže budeme hlasovať, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Potom tu je kompromis číslo 2. Aha, kompromis ešte jeden e, príde. Takže, kto je za dvojku? Kompromis 2. Proti, zdržali sa, prijaté, čiže odpadá 10, 11, 12 a 14 a ideme ďalej. 3, e, kto je za? 13, pardon, ospravedlňujem sa predsedajúci. 13, 13, iba som sa zabreptol. Proti. Zdržali sa prijaté. Potom to má kompromis 3. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Takže 15, 16, 17 odpada, pokračujeme 18 spravodajcu. E, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A ideme ďalej. 20. To máme po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť za? Proti? Zdrž- a elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a 18 hlasov bolo proti, 15 za, takže zamietnuté. Pokračujeme kompromisom 4. Kto ho podporí? Kto je proti? Zdržali sa. Kompromis 4 je prijatý. Pokračujeme 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 24 za. Proti? zdržali sa prijaté 25 za, proti zdržali sa prijaté 1 s ústnym od e, spravodajcu, kto je za, kto je proti. <laughs> Zdržali sa e, dvojka za, proti. Zdržali sa prijaté. A na konci máme kompromis 1, kto je za, proti, väčšina. Trojka bola stiahnutá, takže sme na konci hlasovania. Konečné hlasovanie záverečné bude elektronicky. Otváram hlasovanie. Pokračujeme s presunmi, s transfermi. Tu si udelujem sám slovo. Kolegyne, kolegovia, transfery 22, eh, 27 a 31. Chcem vám ich odporučiť na eh, súhlas, takisto 28, ktorú sme si odložili z minulého razu, otázky vtedy vyvstali vzhľadom na to, že nebola dostatočná spolupráca medzi EASO a komisiou. To sa vyjasnilo. Takže aj 28 ako presun vám odporúčam. A však v súvislosti s e, tou 33 som posunul otázku komisii. Tam ide e, predstupovú pomoc Turecku. O tom sme e, výdatne diskutovali v piatok. Tu by som chcel položiť pán Orelovi otázku, prečo nám toto teraz navrhujete ako presun prostriedkov a nie ako súčasť z rokovaní v piatok pri zmierovacom konaní. Hm? Thank you, Chair. Uh, for giving me the floor. Um, if you agree, I will... Ďakujem. Vysvetlím ten presun. Čo tu navrhujeme, e, je transfer 62 miliónov eur v vyčlenených prostriedkoch e, na predstupovú pomoc pre Turecko smerom k e, humanitárnej pomoci 16. novembra. Stretlo sa pred, predstupový výbor a hovorilo sa o viacročných programoch e, predstupová pomoc pre Turecko a tieto pozmeňujúce návrhy sa týkajú rozpočtových liniek, kde e, išlo o prís príspevok e, Európskej únie na koheziu, e, koheznú linku vlastne pre Turecko. Tieto pozmenujúce návrhy berú do úvahy nedostatok vyzretosti tých projektov i nedostatok e, kapacity čerpať, osobitne potom v oblasti životného prostredia a dopravy. A výsledok tohto, výbora, tohto výboru ukázal, že prostriedky na rok 2017 sa znížili o 89 miliónov. Tieto e, záväzky od 16. novembra sa dali k dispozícii, aby sa, e, aby, e, aby, sa použili v roku 2017 na alternatívne účely. V svetle nedostatku možnosti čerpania v roku 2017 Udialo sa tak v dohode, po dohode s tureckými orgánmi. Je to teda jednoznačne otázka rozpočtového manažmentu. Je to e, rozhodnutie zníženia v svetle nedostatku e, absorpčnej kapacity po dohode s Turcami. E, humanitárna situácia je naďalej predmetom veľkých obáv a verím, že vy dobre poznáte tú situáciu. Množstvo presídlených ľudí v Syrii je viac ako 6,2 milióna ľudí. 1,3 z nich opustilo domovy nedávno, tento rok, v roku 2017. Odhaduje sa, že asi pol milióna ľudí potrebuje nejakú formu humanitárnej pomoci. Takže, ak chceme pomôcť tejto kríze, Komisia navrhuje rozmiestniť 60 e, miliónov fondov, ktoré sa uvoľnili z tejto predstupovej pomoci na humanitárnu. Ak, myslím si, že správna otázka pána Gajera je, že hovoríme tu naozaj o roku 2017. Milý piatok išlo o rozpočet na roz, rok 2018. Ak mám uzavrieť svoje e, úvahy a ak mám e, predchádzať prípadným pravdepodobným otázkam. 89 miliónov sa dalo k dispozícii redukovaním tej obálky určenej e, na predstupovú pomoc Turecku v roku 2019. 62 miliónov e, anticipujeme pre tú e, humanitárnu pomoc. Otázka, čo sa stane s tými 27 miliónmi. 17 z toho, miliónov z toho bude posilňovať EN i, ten, ten e, stredomorie e, juh. Osobitne potom e, zaujímavé je pre vás, že tých 10 miliónov, čo ostáva, posilní e, pre UNRU, teda organizáciu OSN pre pracujúcu pre utečencov v Palestíne. Takže cez tých, pre tých 27 miliónov nepotrebujeme prejsť rozpočtovým konaním, pretože to sú interné transfery Toľko na vysvetlenie, pán predseda. Tu sa mnohé vysvetľuje. Otázka predstupovej pomoci v tých zmierovacích e, rokovaní to bolo politické posúdenie. Tu ide skôr e, určité e, presuny, len to dokážem to pochopiť. Chcem vás len poprosiť pri tom presone číslo 32 tu ide o značnú oblasť, značný obnos, aby ste e, vysvetlili vaše, e, teda to pozadie, ktoré k tomu viedlo. Ďakujem. Tá, ten transfer 32 pozostáva z posilnenia Európskeho nástroja pre lokálnu energiu, zkrátka je Elena. To patrí do horizontu 2020 a my navrhujeme premiestniť 77,3 milióna z energetickej časti e, nástroja e, Connecting Europe. Toto posilnenie Eleny je vlastne pokračovaním e, oznámenia e, o čistej energii z roku 2016 a cieľom je uvoľniť súkromné verejné investície, pokiaľ ide o obnoviteľné energie a účinnosť budova, budov. Mohlo by to zaujímať vás, e, že posilnenie Eleny z tých energetických nástrojov e, sa udialo v dvoch tranžách. Toto je tá za rok 2017 a tá, tá tranža 2018 tiež mala ísť rozpočtovým transferom. My sme to však už anticipovali v piatok tým, že sme to priamo dali do záverov zmierovacieho výboru. Takže tých 20 miliónov je už v rozpočte ako redik- redukcia a ako navýšenie pre Horizont 2020. Ďakujem. Ďakujeme za toto vysvetlenie. Chcel by z e, poslancov niekto mať doplňujúcu otázku z vás, poslancov? Nezdá sa to. Ako spravodajca by som vám teda všetky tie presuny odporučil na prijatie. Sekretáriát mi to blňa, že to môžeme dokonca odhlasovať en blok. Avšak elektronicky. Je niekto snáď proti tomu? E, zdá sa, že nie, takže hlasujeme prosím en blok o týchto rozpočtových presunoch. So, schließe die Abstimmung. Te, teraz hlasovanie končím v tejto veci. Prijíma sa 26 H1 proti, dvaja sa zdržali. Ďakujem. Teraz presuny prostriedkov ďalších dielov, iné diely. K tomu má slovo spravodajca Tarand. Pán Tarand, návrh by bol ten, že budete postupovať po inštitúciách, pretože pretože nechcete podporiť niektoré presuny, takže bolo by transparentnejšie pre nás, keby sme to brali inštitúciu po inštitúcii, ak súhlasíte vy. Takže máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán podpredseda. Ako ste naznačili alebo navrhli, spravím to v tomto duchu, ale bude tam malá zmena. A to síce Poprvé, chcel by som hovoriť o súdnom dvore a pritiahnuť vašu pozornosť na tento súdny dvor. Viem, že stratégia komisie e, zni- znižovať náklady na budovy, že sa to počas toho zmierace konania ako keby negatívne vrátilo, ale je tam e, naďalej istá škoda, ktorá vznikla e, súdnemu dvoru a pokiaľ pani Holmajer mi to odsúhlasí, tak ja by som kolegov poprosil, aby ten, tie transfery, tie presuny súdnemu dvoru podporili, najmä pokiaľ ide o e, presuny súvisiace s budovami. Ak som dobre rozumel, pán predseda, mali by sme najprv hlasovať, a mám ísť ďalej a povedať aj tie ďalšie veci k tým ďalším inštitúciám. Ako to vidíte? Vôbec sme to, sme hlasovali po inštitúciách. Dobre, takže môžeme hlasovať zatiaľ, pokiaľ ide o súdny dvor. Áno? Odporúča... Kto podporí odporúčania spravodajcu elektronicky? Ak nie sú výhrady proti návrhu spravodajcu, tak nemusíme ani hlasovať nie sú výhrady, takže potom Indrek a môžeš pokračovať. Ďalej súdny, teda, pardon, dvor auditorov a tam máme tiež 4 presuny. 3 z nich sú bežné, ale najmä číslo 14 chcem pritiahnuť pozornosť kolegov na skutočnosť, že je mi ľúto, ale nemôžem to podporiť, pretože sa tam hovorí, že väčšina zamestnancov v Luxemburgu majú problémy e, s chrbtom a preto treba tam mať nejaké elektrické stoly alebo electrical desk. Takže samozrejme ja podporujem e, vytvorenie lepších podmienok pre ľudí, ktorí e, pracujú veľmi náročné, alebo vykonávali veľmi náročné e, profesie, ale potom, že tak sme si prečítali, že jedna, jedna, e, jedna takáto e, stolička, respektíve stôl, elektrický stôl, povedzme, že by to bol, že by to stalo 716 eur na e, stôl, čo je suma E, ktorú zarába v Estonsku napríklad e, učiteľ za mesiac. Čiže možno, že by sme mohli zaplatiť skôr e, nejakému, zaplatiť nejakému fyzioinštruktúrovi. My tu máme elektrické stoličky alebo stoly. Ja, mňa tiež boli chrbát, takže radšej by som tieto peniaze dal veľemu, aby niečo spravil pre poslancov. Lepšie ako zamestnancom dvoru auditorov, ktorých boli chrbát. A nemyslím to nejako ironicky. Do, ako ďaleko až zajdeme? E, áno, je to iba nejakých 100 tisíc, e, nejde o veľa, dá sa to spraviť, ale ľudia v Luxemburgu by sa mali trošku zamyslieť nad tým, e, čo tu požadujú. Iní ľudia majú väčšie problémy ako oni a oni potrebujú nejaké elektrické stoly alebo stoličky. A možno budem politicky nekorektný a dopredu sa to ospravedlňujem, ale možno, že elektrické stoličky. Stoličky tie môžeme kúpiť také, alebo kresla, možno elektrické kresla, ako majú v Amerike napríklad, to by sa im možno páčilo. Also, dass du mal was nicht ironisch meinst, nehmen wir zu... Dobre, berieme na vedomie, že ty raz aj nemyslíš niečo ironicky, to má špeciálny význam teda. Rovnaký postup teda. Je výbor stotožnený s tým, ako to navrhuje e, spravodajca. Ak nie je nikto proti, môžeme hlasovať. Môžeme. Teda návrh je tri prenosy pre Európsky dvor auditorov prijať a 14 odmietnúť. Taký návrh. Takže pôjdeme po častiach. Kto je za to, aby sme, pokiaľ ide o súhlasy, podporili e, spravodajcu, podporili, musíme elektronicky. 14. 14, 14. 14 for, for ECA is the one INREC wants to uh, say. Takže INREC chce povedať eh, pri 14 nie. A ja by som teda navrhol, aby sme hlasovali o 11, 12, 13 a blok. Tam po, navrhuje povedať áno. Takže elektronicky Otváram hlasovanie. Ja, José Manuel. Il faut comprendre bien. Treba dobre pochopiť, ja myslím, že je ľahšie povedať, že dáme e, takýto transfer, ale bude sa o tom hlasovať. Čiže ak budeme hlasovať za, tak hlasujeme za transfer, za presun. A keď nie, tak hlasujeme za to, čo navrhuje spravodajca. V opačnom prípade tu bude chaos. Dobre? Ja. Je remercie. C'est seulement pour Jens OK. Also, dann folge ich dem... Der, der, der Takže, navrh Josea Manuela sa mi zdá byť rozumný, ja to takto skonštatujem, nie je proti, nikto proti tomu, čo navrhol Indreka Taran, pokiaľ ide 1 z 12, 13. Takže teraz budeme hlasovať o 14. Spravodajca odporúča odmietnúť. Kto teraz bude hlasovať áno, tak podporí uh, Indreka Taranda a kto povie nie, uh, je proti tomu, čo on hovorí. Leute, es gibt einen Antrag. Máme tu navrhovateľa, ten navrhovateľ tam sedí, to je spravodajca. Spravodajca chce povedať nie. Ak podporiť, ak chcete podporiť spravodajcu, musíte teda tlačiť zelenú. Ak nechcete podporiť, musíte stlačiť červenú. Je to v podstate relatívne jednoduché. Okay. Also mein Problem ist... Uh... Môj problém je, že teda ten postup vlastne ešte asi nie je celkom jasný pri tých transferoch, takže poďme na to inak. Súhlasí výbor s Indrekom v tom, že odmietne tento návrh. Yeah, that's what I'm saying. No, to hovorím. Musíme hlasovať o tomto návrhu. Dobre? Dobre, tak poďme elektronicky. Takže, Indrek žiada odmietnúť. Hm. Takže, vidím, EPP ukazuje nadol. Ja vás teda správne chápem, že to chcete prijať. Dobre. Takže, úplne jasne. You don't have to vote? Okay. Einstimmigkeit dafür, dann keine, kein, kein Konsens. So. Takže nemáme tu konsenzus, musíme si konsenzus konštatovať. Dobre, takže pokračuj. Moja chyba. Attends, euh, on va mettre. Non, je sais. c'est, c'est okay, extrêmement okay. simple. So, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe... Ak som to teda správne pochopil, Čiže ak ste proti Indrekovej žiadosti, tak príjmate ten návrh. Dobre, tak toto skonštatujeme. Indrek, teda pokračuješ v tej posto poslednou inštitúciou. Je to jednoduché, sme buď za alebo proti presunu. Kto je proti presunu, hlasuje proti. Kto je za presun, hlasuje za. Veď to je predsa jednoduchá vec. Also. Ich bin ja eurer Ansicht, nur kriege ich von hier... Som síce vášho názoru, ale tu sekretariat mi hovorí niečo iné. Takže vysvetlite to. José Manuel, Entschuldigung. Bon, on va laisser Akceptujem návrh eh, predsedu. Eh, predseda nedá presun, eh, nedá nám hlasovať, dá návrh spravodajcu, dá o ňom hlasovať. Ale teda rozhoduje o tom samozrejme predseda, takže ak o tomto rozhodne, tak my budeme hlasovať proti, my ako EPP budeme hlasovať proti návrhu spravodajcu, ale treba jasne povedať, e, o čom teda hlasujeme. Čiže ak hlasujete o návrhu spravodajcu, teda za, my keď sme za presun, tak budeme hlasovať proti návrhu e, spravodajcu. Tak. Kuč. OK, also, das war mein Vorschlag. Takže to bol môj návrh asi pred desiatimi minútami. Ďakujem, Jose Manuel. Takže ešte raz. Pokúsim sa po anglicky, možno to bude jednoduchšie. Indrek navrhuje, aby sme povedali nie transferu číslo 14. Čiže elektronicky otázka. Kto podporí spravodajcu? Áno, takže osoba, ktorá nechce podporiť Indreka, musí hlasovať proti. Áno, je to jasné, vynikajúco. A potom teda elektronicky. Nie, hotovo. Takto. So, OK. Let's vote. Hlasujme. Bitte schön. Denano, was machst du? Okay, close the vote. Gut, dann ist der Vorschlag von... Dobre, Indrekov návrh zamietnutý 16 hlasmi, takže ten transfer sa zrealizuje. Ja. Indrex lost, the, the, yeah, they get the electronic chairs, or whatever it was. Takže oni dostanú tie elektronické stoličky, či čo to bolo. Desk, sorry, yeah. Aha, stoly. Hotovo, Indrek? Kolegovia, prepašte, že som to takto skomplikoval, ale ja som tomu takto rozumel, pokiaľ ide o tie stoličky, či elektrické stoličky, či stoly. Ďalej samotný parlament, to je vždy veľmi dôležité, pretože Našťastie máme tu pána Kletyho, ktorý možno zareaguje na dve otázky, ktoré tu máme. A otázky vychádzajú zo skutočnosti, že sme nemali veľa času v tomto rozpočtovom výbore na to, aby sme vymieniali alebo si vymenili informácie primeraným spôsobom. Takže poprvé chcem sa spýtať, služby. Je nejaká iná možnosť financovať transfery 3 a 4, presuny 3 a 4? Nie e, z tých fitting of premises, pokiaľ ide o tieto no, tri e, sídla, pretože máme tu napísané viac ako 7 milión eur, e, že by to malo ísť do ďalších presunov do budúcna, teda na vybavenie, vybavenie rôznych priestorov. A, s pánom Rashfordom si dobre rozumieme, takže ja nechcem e, túto ťažkú úlohu nechávať na neho, preto sa pýtam. A druhá vec, na základe čoho e, Intekom e, výbava nebola začlenená do rozpočtu na tento rok. Je to tu uvedené, že ste chceli ten rozpočet nechať na akceptovateľnej úrovni. Akceptovateľná úroveň rozpočtu to by vždy mala byť skutočná potreba rozpočtu? Aspoň tak to vnímam, alebo sa milím? To sú moje dve otázky, ďakujem. Ďakujem. Je tu niekto z administratívy, ktorý by mohol zodpovedať na tie otázky? <clears throat> Merci, monsieur président. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vám eh, sa pokúsim dať primerané odpovede. Pokiaľ ide o C34, či sa to dá financovať z iných liniek alebo riadko, teoreticky áno, ale je tam časové obmedzenie, alebo dočasné obmedzenie, kde e, čo ktoré vyplýva, že ak by sa toto navrhlo iba v decembri, tak boli by tam problémy, pokiaľ ide o preklady, e, pokiaľ ide o nejaký iný zdroj. Pokúsim sa vysvetliť, prečo je to akceptovateľné prijať, e, zobrať tých 7 miliónov z toho riadku, ktorý sa týka výbavy jednotlivých priestorov. E, tu sa mobilizuje suma, vlastne nejaký zvyšok 9% e, tejto, e, tohto riadku, pričom ten riadok bol ešte v decembri 2015 e, aktivovaný na rok 2017, teraz už rok 2017 sa končí, takže keď keď sa pripravoval rozpočet koncom 2015 na tie tri miesta práce a takisto aj preto informačné byro bola tam eh, istá miera neistoty, pokiaľ ide viaceré projekty, ktoré e, neboli jednoznačne nastavené. A potom je tam taký druhý všeobecný problém, ktorý takisto chcem spomenúť, a to síce snaha výrazná snaha, ktorá bola vykonaná v oblasti bezpečnostnej práce alebo práce na témach bezpečnosti. V roku 2017 sme videli, že táto práca prebehla najmä v Štrásburgu, ak si to uvedomíte. Čiže to boli prioritné práce, ako sme si povedali aj tu na výbore, keď sa vytváril, vytváral rozpočet na posledné dva roky. Čo to znamená? Znamená to, že tu v nejakom momente e, menej prioritné projekty chýbajú im, chýba im personál, ktoré, ktorý by ich mohol realizovať dám príklady nejakých projektov, ktoré neboli vykonané, vykonané respektíve okolnosti, ktoré znamenajú, že teraz máme 7 e, miliónov, ktoré máme k dispozícii, pokiaľ ide o výbavu e, priestoru. Najväčší zdroj je Brusel. Prvý projekt, alebo prvý, prvá skupina projektov sa týka e, absencie rozhodnutí, pokiaľ ide o budovu PHS. Tam sú prípravné práce, ktoré súvisia s tým, čo sa presúva knižnica a takisto aj kancelária generálneho sekretára, generálneho tajomníka aj na infraštruktúre. Keďže neboli ďalšie rozhodnutia k budove PHS, tak tieto predbežné e, práce zatiaľ neboli e, vykonané, neboli realizované. Ďalej, e, bola tu mimoriadná záležitosť a to síce videoky súvisiace s našou budovou, kde sa práce tiež nevykonávali a tam e, vlastne musel nám e, ten človek vrátiť ďalší milión, to už to kopí 3 milióny. Potom centralizovaná správa e, budov a takisto otázka požiarov v prípade Brusel. Tam nie sú nejaké výrazné veci, ale bol tam tender, kde ešte nemáme ten timing úplne vo vašich rukách. Potom je tam projekt, pokiaľ ide o seminárnu miestnosť v budove Atrium, to je 800 tisíc eur, tam takisto došlo k sklzu. Potom bol pozastavený, e, boli pozastavené práce, pokiaľ ide o budovu TREV, pretože koncom roku 2015 odvtedy doteraz sa rozhodlo, že e, dôjde k renovácii celej budovy e, TREV. V roku 2020 tým pádom sa nebude začať, začne teraz robiť, nebudú sa robiť nejaké čiastočné práce na tom. Takže toto sú iba bruselské budovy a už sme 5,5 milióna. Potom Luxemburg Niektoré malé práce sme nerealizovali, pretože perspektíva e, presťahovania e, tam vyvstala a e, proste už sme nevykonávali napríklad v budove Šuman alebo v starej budove nejaké ďalšie práce. Možno, že tam ešte dojde k arbitráži, ale predbežne tak ďalej Štrasburg. takisto nejaké práce, ktoré boli posunuté e, na neskôr, pretože e, vlastne zamestnanci pracovali hlavne na tých veľkých zmenách vo, v budove VIK, tam ste videli, že došlo k veľkej e, zmene a potom informačná kancelária v Paríž. My sme ratali s dvoma miliónami na práce od bodu, kedy e, táto kancelária bude k dispozícii parlamentu a konečné rokovania, pokiaľ je túto zmluvu, e, tam vlastne ide o e, sumu ďalších, ďalšie 2 milióny, ktoré sú takisto k dispozícii. Takže dokopy máme týchto 7 e, miliónov minimálne, ktoré sú k dispozícii a ktoré budú k dispozícii pre tento presun a tento presun e, e, sa môže využiť spôsobom, ktorý bude predstavený v decembri 4. decembra na vašej poslednej schôdzi a nie je tam nejaký dôvod, prečo by ste mali zamietnúť e, tieto prebytky v jednej línii a v druhej zase, teda v jednej uprednostne a v druhej zamietnúť. A potom sú tam presuny číslo 4 a 5 teda pardon, 5 a 6, 5 a 6, tak počas rokovaní o rozpočte sme sa vždy snažili z, obmedzovať nárast rozpočtu na základe žiadosti e, výboru buď, čiže bolo to nejakých 1,7-1,8 a sú investičné projekty, ktoré sú známe a bolo náročné, alebo je náročné v danom momente, pokiaľ chceme zostať v rámci rozpočtových obmedzení, ktoré máme, e, to spraviť. Čiže chceme, aby to bol rozpočet 2 miliard a máme tam prebytok, ktorý je technického charakteru na konci roku, približne 2%, aby tam takéto niečo zostalo. Čiže myšlienka je, aby sme ukončili diskusie o rozpočte s cieľom, povedzme, na jar, e, s tým, že vieme, že sú tu isté potreby, rozhodné potreby investícií a povolením rozpočtového orgánu vlastne môžu prebehnúť, preto sme tu dnes, aby sa teda mohli vykonať počas e, e, alebo formou takýchto prebytkov na konci roku. Čiže takýmto spôsobom zostaneme v rámci rozpočtových obmedzení, ale zároveň využijeme flexibilitu, ktorá je obmedzená na 2% rozpočtu tu v prípade e, investícií, ktoré boli predstavené a povedal by som, že dokonca e, je to možno menej ako 1% výročného rozpočtu a že finančné nariadenie presne hovorilo o tejto flexibilite, ráta s ňou prostredníctvom transferov presunov tak, ako ich výbor pre rozpočet schváli. Ďakujem. Ďakujem, spravodajca. Nám teraz musí dať odporúčanie. Ďakujem, pán Maxima Sofiči, ako by povedal profesor, sme za. Spravodajca odporúča prijatie, niekto proti, nevidím, takže je to prijaté. E, ďakujeme. A teraz politika budov. Entschuldigung, Henrik. Just, excuse me, just one final word. Ešte posledné slovo. Návrh pre rozpočtový výbor. Budú roční spravodajcovia by od pána Ashworta a mňa a minuloročného spravodajcu dostali info o všetkých týchto transféroch a to je užitočný nástroj podľa mňa v procese rokovaní. aby sme naozaj preskúmali, čo inštitúcie eh, vlastne navrhujú. Pretože tie transfery samotné už z definície ukazujú, že je dosť peňazí v niektorých rozpočtových položkách, ktoré sa tam účelovo naplánujú, aby sa potom využili na oslavu 40. výročia dvora auditorov a podobne. A myslím, že je veľmi užitočné, aby sme tie dáta dali tým budúcoročným spravodajcom, kým budú rokovať s inštitúciami. Ďakujem. Ähm, Ďakujem. A teraz teda politika budov, ale mám informáciu, že nemáme tam nič. Nič. Paríž ešte nie je. Dobre, ukončené. Takže tento bod je vybavený a máme bod rôzne. Gibt keine Nikto sa nehlási k e, bodu rôzne, takže pripomínam, že zajtra začíname 8.30. F si končím schôdzu.